E, prišla prískoro. Komisia tu ešte nie je a od včera sme nemali večera čas informovať komisiu, pretože vašu správu sme dostali 7.30 včera večer. Je to problém, neviem, či o tom viete, ale je to dôležitá správa a nemôžeme teraz nič s tým robiť, keď komisia nepríde. To je v poriadku. Teraz k programu je schválený. Teraz k schváleniu zápisnice z 30. augusta 2010. Považujem túto zápisnicu za schválenú, jedine, že by boli nejaké námietky alebo dokonca schôdze, že by ste ich podali. Oznamenia predsedajúceho rád by som vás informoval, že dnes a zajtra sa bude naše zasadnutie vysielať cez web. Všetci dostali podkladové materiály. Tí, ktorí majú záujem o nejaké ďalšie materiály, obrati sa prosím na sekretariat. Dohoda medzi európskymi komunitami a pacifickým spoločenstvom k tomto bode sa budeme venovať aj Papui Novej, Papue Novej Gvineji. A ctený Samuel T. Abel, ktorý je ministrom zahraničných vecí, obchodu a imigrácie Papuji Novej Gvinej a ctený Ben Simbraj, ktorý je ministrom rybolovu, budú na návšteve, podobne ako jeho excelencia Van Wick Možno som to správne nevyslovila, spravedlne sa predsedajúci. Prepačte mi to. Rád by som vám oznámil, že bude zasadnutie 14. oktobra 2010. Bude tam zahrani- minister zahraničných vecí Pakistanu od 9.30 do 10.30, pretože pôjde o, o VSP+, Všeobecný systém preferencií a ďalšie dôležité záležitosti GATT. Kalendár stretnutí na roku 2011, všetci máte rozdané informácie. Boli tu dva, dve drobné zmeny, ale vo všeobecnosti mám pocit, že sa harmonogram schválil na stretnutí koordinátorov. Sú teraz nejaké námietky proti schôdzam budúci rok? Ak nie sú žiadne námietky, pokladáme harmonogram na rok 2011 za schválený. Ďakujem. Bod 5 na programe zmena a doplnenie nariadenia ES 1334 lomeno 2000 stanovujúceho režim spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím. Máte kopie podkladov? Aj v zápisnici sú podklady. Jorg, je to tvoja správa. Mohli by ste nám možno povedať viac o tejto situácii, ktorá sa týka vašej správy. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto správa je správou, ktorá je mimoriadne zaujímavá, pretože sa zaoberá podstatným problémom európskeho exportu a má veľký dopad na priemyselné odvetvia, ktoré exportujú. Sú to tovary, ktoré majú tzv. dvojaké použitie, civilné a vojenské. Isté, že sú to prekerné záležitosti, s ktorými tu prichádzame do styku, keď si preštudujete obsah správy komisie alebo návrh komisie, ktorý sme dostali tu vo výbore, Pokúšali sme sa upraviť tento návrh, ako sa len dalo. A niektoré pozmenujúce, doplňujúce návrhy by mohli vylepšiť tento obsah. Podľa nás je tu podstatné v tomto procedurálnom postupe, aby sme sa vysporiadali s istými konkrétnymi záležitosťami, ktoré vyvstali v tejto správe. Text komisie a takisto na znenie Lisabonskej zmluvy, keď sa pozrieme aj na text, uvidíme, že komisia nie celkom zohľadnila to, čo stanovuje Lisabonská zmluva vo svojom texte návrhu. Vidíme, že Európsky parlament takto je vynechávaný aj z mnohých ďalších oblastí a preto je povinnosťou Európskeho parlamentu naozaj skontrolovať, či teraz podľa Lisabonskej zmluvy sa dejú veci náležite. Ďalšie záležitosti sú drobnosti, ktoré však treba si vyjasniť, pretože majú principiálny význam. Európsky parlament by mal mať viac právomocí pri obchodných aktivitách a zodpovednosť za obchodovanie by nemala byť iba na pleciach členských štátov, ale aj na pleciach Európskej komisie, aby bola kontrola obchodu trošku prísnejšia. Je tu otázka, ktorá nadvezuje na tento problém a to, ako túto záležitosť dostať pod kontrolu. Návrh komisie hovorí o tom, že treba kontrolovať tieto prekerné tovary najmä čo sa týka ich destinácie, miesta ich určenia. Neviem si predstaviť, ako by sa to dalo uskutočniť v praxi, ale sú tu ešte ďalšie nápady na iné typy kontrol týchto tovarov s, dvojakých, s dvojakým použitím. Mali by sme naozaj si prediskutovať, ako čo najlepšie posúdiť, aké kontroly by boli vhodné. V návrhu komisie je takisto ďalšia odlišnosť. Hovorí sa tu o povinnosti podávať správy. Podľa mňa by bolo lepšie zaviesť povinnosť ešte pred vykazovaním, pred podávaním správ, ktorá by bola lepšia ako kontrolovať niečo post a keď máme dočinenia s produktmi, ktoré sú vysoko rizikové z hľadiska dvojakého použitia, napríklad nukleárne vybavenie, kde môže byť problém, keď sa vyexportuje z Európy, Vtedy si myslím, že naozaj sa pohybujeme v zaujímavom teréne a treba nastaviť opatrenia riadne a náležite. Je tu zoznam krajín, e, kde je možné tiež si prediskutovať, ktoré by tam patrili, ktoré nie. Sú tu sankcie nastavené a takisto, čo sa týka obsahu, celý Právny postup je zložitý. Návrh komisie vychádzal z roku 2000 z nariadenia, ktoré vtedy začalo platiť a toto nariadenie je stále novelizované. Konkrétne riešenie, s ktorým sme prišli my, je, že by sme mali využiť text právnej normy z roku 2009. Bohužiaľ, komisia sa vyjadrila, že to by nebolo pre ňu priateľné. Kolegovia poslanci, Možno by bolo lepšie naozaj tento návrh komisie celkom vrátiť a vypracovať náš vlastný naš, návrh, naše vlastné znenie. A to by sa dalo vypracovať dostatočne rýchlo spolu s radou. A bolo by možné sa vyhnúť napätiam, ktoré sprevádzajú text komisie. Ja by som bol proti takémuto návrhu osobne, ale keby sa rozhodol výbor, že takto treba veci riešiť, tak nebudem stať v ceste. Ak však výbor by radšej pokračoval v našej práci a v snahe predložiť doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k textu komisie. Je to takisto možné. Rád by som sa vás pýtal, ako by ste radi pokračovali v tejto situácii. Ďakujem za úvodné slova. Teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Slovo má Daniel. Vážení kolegovia, predovšetkým vám chcem poďakovať za tieto slova, ktoré tu odzneli. Možno, že to odráža aj situáciu inštitúcií a formálne problémy, s ktorými sa boríme. Aj rada, aj parlament pracujú na rozličných e, dokumentoch. A tu v parlamente máme naozaj problém pracovať s takýmto starým textom z roku 2000 a rada pracuje na ďalšom právnom texte, ktorý už je novšieho dáta. Podľa mňa by sme veľmi opatrne mali postupovať, porozmýšľať či vrátiť tento pôvodný návrh komisii a žiadať striktne, aby vychádzala vo svojom znení zo súčasného právneho základu, teraz platného. Inak vznikajú obavy, Napríklad sme si vypočuli od predrečníka, konkrétne sporné miesta v tomto znení a systém, ako teraz funguje v Európskej únii, nezavádza žiadne, žiadnu povinnosť, aby sa na e- celoeurópskej úrovni schválil vývoz takýchto technológií s dvojakým použitím. Preto by bolo dôležité zaviesť takúto povinnosť aby bolo možné skontrolovať, čo sa exportuje, mal by, mala by byť, zaviesť, e, byť zavedená lehota 6 týždňov alebo mesiac, kým by sa vec skúmala. A bolo by možné aj automaticky zamietnúť žiadosť o vývoz istých technológií ale zasa nebolo by vhodné, aby firmy museli čakať rok na schválenie alebo zamietnutie vývozu technológií. To tiež nie je asi eh, uspokojivá situácia pre žiadnu zainteresovanú stranu. Druhá vec, s ktorou sa musíme potýkať a voči ktorej sme veľmi kritickí, je to, čo komisia sformulovala ako povinnosť vykazovať alebo posielať správy. Post to znamená po tom, čo sa vyvezie technológia s dvojakým použitím. Myslím si, že by sme naozaj mali odlišiť produkty, ktoré budú mať vojenské využitie a ktoré putujú do krajín, kde skutočne je potenciálne nebezpečenstvo ich vojenského využitia a iné tovary a technológie, kde je pravdepodobné, že naozaj sa použijú na civilné účely. Myslím si, že by sme si mali naozaj text preštudovať hlbšie a vyjasniť si rozdiel medzi týmito dvoma, vyjasniť si situáciu, aby sme to nestiažili ešte viac e, v praxi firmám. Napríklad, ak by sme e, vo výbore mali väčšinu, ak by väčšina bola za to, že pokračujeme v zmenení, v menení pôvodného dodaného textu od komisie, tak si myslím, že by sme mohli dospieť k istému kompromisu v tejto veci. Ak by bolo možné, namiesto e, rozhodujúceho hlasovania dnes poslať tento návrh späť komisii, tým by sme vyslali jasný signál komisii, že chceme nové nariadenie tejto oblasti a komisia by musela vypracovať nové znenie. My by sme pritom sa mohli vyjadriť, že by sa v novom znení mala sústrediť na isté oblasti. Nemyslím si však, že by sme mali odkladať našu prácu kompletne, ale mali by sme zistiť, za čo je väčšina tohto výboru a potom oznámiť komisii stanovisko výboru, aby pracovali ďalej. Ďakujem. Ďakujem, Daniel. A teda nemáme rečníkov, áno, máme. William, nech sa páči. Rečník nemá mikrofón. Prečítal som si to so záujmom, aj keď pripomienky spravodajcu boli veľmi technické. Ale myslím si, že to len počiarklo isté napätie alebo rozdiely, e, ktoré e, existujú nielen medzi EPP a EFD, ale aj e, medzi predsedami ESR. Komisia tu hovorí o slove community, čiže spoločenstvo, a to bolo nahradené slovom únia. Únia znamená politická únia. A to my nemôžeme akceptovať. A nie len my, ale aj mnoho ľudí v celej Európe, vrátane francúzského prezidenta. Takže by som chcel navrhnúť, aby správodajca, keď e, vypracuje svoje písomné pripomienky, tak by som navrhoval, aby E, vymazal tie odkazy na slovo únia. A vidím, že niektorí prikyvujú, tak dúfam, že k tomu aj dôjde. Ale teda nie som až taký veľmi optimistický v tejto otázke. Ďakujem, William. Ja som sa k tomu aj nevyjadroval, tak neviem, že odkiaľ si to počul, ale chcel by som poprosiť, aby sa k tomu vyjadril. Pán Kovalsky. Ďakujem. V prvom rade by sme sa pre všetkým chceli poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu na tomto návrhu, ktorý je veľmi technický. Sú tu isté veľmi technicky obmedzujúce návrhy. Európsky parlament už niekoľkokrát sa k tomuto vracal, diskutoval o vývoze technológií s dvojakým použitím Žiadali sme e, tiež o ďalšie opatrenia v tejto oblasti, o návrh ďalších opatrení. Samozrejme, väčšina z vecí, o ktorých hovoril spravodajca, e, s tým môžeme úplne súhlasiť. Náš návrh sa týka ešte, alebo pochádza ešte z roku 2008 Ako viete, eh, exportné kontroly predstavujú asi 13 eh, vývozu EÚ do eh, tretích krajín a to je väčšinou v tých sektoroch nášho priemyslu, kde technológie a konkurencieschopnosť sú veľmi relevantné. Možno si aj pamätáte tiež, že teraz dochádza aj Možno aj viete, že USA podnikajú v tejto oblasti e, veľmi ehm, novátorské opatrenia, nové kroky e, aj zo strany prezidenta Obamu a snažia sa eh, a, tá, a kontrola vývozu je pre nich tiež veľmi dôležitá. Samozrejme tiež opakujem to, že treba brať do úvahy eh, bezpečnosť eh, pri kontrole vývozu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vidím, že tu máme aj niekoho z predsedníctva. Chceli by ste sa vyjadriť pre všetkým k tomu, čo povedal Daniel? Áno, tak teraz pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo sme si vypočuli od pána Kaspariho, s tým môžem súhlasiť. Myslím si, že, nás, že ideme správnym smerom a že to dáva zmysel, e, čo sa týka obsahu, e, teda treba definovať e, to obdobie, respektíve termíny a pozrieť sa aj na dôsledky toho, ak sa nenájde alebo ak sa nepríjme rozhodnutie. Čo sa týka nahradenia slovo únia slovom spoločenstvo, to môže byť ťažké, pretože, teda z demokratických dôvodov, pretože s veľkou väčšinou sme sa rozhodli, že tam bude slovo únia a nie spoločenstvo. A myslím si, že to by sme mali uznať. Jednoducho takto je a mm, samozrejme, ja som rád, že tomu tak je, ale viem, že iní ľudia majú iný názor a ja to rešpektujem. k vystúpeniu komisie je naozaj poľutovania hodné, že e, sa nevenovali naozaj e, tým právnym e, aspektom toho problému, pretože myslím si, že ten právny aspekt sa vôbec nevyriešil. Myslím si, že komisia sa týmto mala zaoberať a k tomu jednoducho nedošlo musíme objasniť, či môžeme napredovať, e, čo sa týka právneho aspektu, takým smerom, ako povedal pán Kaspari. Ďakujem. E, termín na predkladanie návrhov je 15. októbra. E, prijatá správa by mala byť 9. novembra. Ďakujem. A teraz môžeme prejsť ďalej k pánovi Kutasovi a jeho správe. Vítam tu, jo- vítam tu Georgia. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament mal, vyjadriť, e, mal sa vyjadriť e, k téme e, kompenzačných vyrovnaní vyplývajúcich z plánovaného zrušenia špecifických záväzkov upravujúcich služby týkajúce sa hazených a stávkových hier zo strany USA. E, tieto e, vyrovnania sa týkali rôznych služieb, e, um, poštových, informačných služieb, uskladňovacích služieb a tak ďalej. Toto rozhodnutie uzatvoriť e, hazardné a stávkové e, hry a služby e, viedlo k veľkým stratám v EÚ. To bolo urobené podľa článku 21 z Všeobecnej dohody o obchode so službami a je to po právnej stránke správne alebo ošetrené. Bolo to vykonané v rámci v rámci teda tohto článku, ako sme povedali. Myslím si, že e, pravidlá e, VTO e, sa potvrdili ako účinné a napomáhajú tiež sa vyhnúť sankciám ale myslím si, že e, toto, k čomu e, došlo, vôbec nekompenzuje, aj keď je to legálne, nekompenzuje e, hazardné a stavkové služby. Bol som informovaný, že európske spoločnosti, predovšetkým jedna stavková hazardná spoločnosť, stratila veľmi veľkú časť trhu a niektoré spoločnosti tiež tvrdia, že Eh, nespravodlivo eh, sú predmetom súdnych eh, sporov zo strany súdnych európskych súdov. Myslím si, že treba čo najviac zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem, pán Kutas. Teraz pán Jakalina. No, ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul ten vzťah tú správu pána Kotasa. Takisto sa domnievam, že toto je má význačnú pridanú hodnotu samotná téma e, tohto, tejto správy, ktorú prerokovávame. Európsky parlament na základe tohto legislatívneho návrhu by nemal zabúdať na to, že toto je v súlade s tým, čo pán komisár Barnier už spomenul vzhľadom na dokument, ktorý je oveľa širší a ktorý by mal stanoviť e, spoločnú legislatívu, pokiaľ ide o hazardné a stavkové hry na európskej pôde. Je to veľmi dôležité, tento sektor, tak ako to spomenul kolega Kutas. Nie je potrebné však strácať zo zreteľa to postoje zo strany USA a jej administratívy zodpovednosť zo strany aktérov v tomto, tejto oblasti, ktorí by takisto mali byť eh, zaintegrovaní do tohto procesu, ktorí by mali zabezpečiť, aby tieto hazardné stavkové hry boli eh, rozumné, zdravo obmedzené a takisto aj eh, procedúry autorizácie. Na záver tejto krátkej správy si musíme uvedomiť, aké sú zdravé kvalitné profily eh, gamblerstva, pretože eh, teraz eh, je to veľmi dôležitá téma. Tento aspekt by mal byť zohľadnený. Takže ja súhlasím s tým, čo povedal kolega Kutas, ako aj ďalší tieňový spravodajca, ako aj zastupcovia komisie, že by sme mali stále pracovať na tom, aby sme dosiahli racionálny a vyvážený systém tejto záležitosti, ktorý, ako sme už povedali, viackrát bol žiadaný e, zabezpečiť vyriešenie zo strany tejto oblasti. Ďakujem. <coughs> Mm, ďakujem pekne. Vidím, že ja som tu tiež ako tieňový spravodajca a súhlasím e, s dvoma predrečníkmi. Samozrejme, ja viem, že e VTO sa toto veľmi pozorne sleduje. S Paskalom som sa pred dvoma mesiacmi rozprával a sú si veľmi dobrí vedomí tejto témy. Je to veľmi veľká téma, ktorá sa trošku tak ako keby zamietla pod koberec, pretože hazardné hry sa takmer vnímajú ako keby ilegálna činnosť. Samozrejme, nie je to ilegálne a ja súhlasím s vami so zdravotnou otázkou a to znepokojuje mnoho ľudí. Takže ja môžem len podporiť to, čo ste povedali vy aj pán Kutas. A teraz e, Sandra Kalagam. Ďakujem pekne. Ja tu e, zastupujem pani Andrew Kalagam. E, ja som Polin Vancia, som z, tej istej, z toho istého oddelenia z DG Trade. Tý venujeme sa službám a investíciám a e, sme zodpovední za rokovania. Ďakujem pekne e, všetkým vám za vaše pripomienky aj pánovi Kutasovi za správu. Samozrejme, toto nie je poprvýkrát, čo sa na toto e, čo sa výbor venuje tejto otázke. Samozrejme je veľa dôležitých otázok, čo sa týka hazardných hier a s polutovaním vidíme, že e USA e, stiahlo všetky svoje záväzky z tohto sektora, pretože je to veľmi dôležitý sektor e, s vysokou európskou účasťou. Našou úlohou alebo úlohou parlamentu bude tiež potom, keď rada príjme rozhodnutie e, vyjadriť sa k tomu, dať svoj súhlas a ja dúfam, že toto alebo naša práca tiež spoločná práca uľahčí prácu rady E, tá dohoda, e, ktorú uzavrela v roku 2007 komisia z USA, e myslím si, že bola dobrá a myslím si, že spravodajca veľmi dobre zhrnul situáciu a to je taká, také zhrnutie, že vlastne USA stiahlo všetky záväzky z tohto sektora a bohužiaľ nie je žiaden právny spôsob, akým by sme mohli hľadať alebo žiadať nejaké náhrady, kompenzácie pre dotknuté spoločnosti. Ale vyjednali sme veľmi dobrý balík z USA a musíme sa snažiť o to, aby sme dohodli nové záväzky zo strany USA podľa Všeobecnej dohody o obchode so službami v oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie pre EÚ, ako sú poštové služby, e, výskum a rozvoj, e, technológie, testovanie technológií a uskladňovanie. Samozrejme vieme, že toto Ehm, neposkytuje kompenzácie pre, eh, hazard, pre sektor hazardných hier, ale myslím si, že by to bol dobrý krok pred. Ako som povedala, komisia zaslala rade návrh formálne uzatvoriť rokovania v roku 2008. Právny základ bol objasnený, ako možno viete, rada čakala na rozhodnutie súdu v tejto otázke. A preto teraz dúfame, že rada príjme rozhodnutie a tak parlament bude môcť poskytnúť svoj súhlas a som veľmi rada, alebo sme veľmi radi, že už o tomto teraz diskutujete a vítame váš záujem my naďalej e, veľmi úzko spolupracujeme s USA e v tejto otázke a USA e tiež ešte teda nepreniesli do praxe, neuskutočnili ten kompenzačný balík. A viem, že sú aj ďalšie iniciatívy, ktoré sú veľmi dôležité pre sektor hazardných hier a ja dúfam, že aj tieto poskytnú tomuto sektoru nové možnosti v budúcnosti. Ďakujem. Janek, ty si požiadalo slovo? Predtým, než odovzdám slovo. E, ja... Áno, len taký malá poznámka, pokiaľ ide o mm, poznámku komisie, pokiaľ ide o stanovisko zelených, my podporujeme postoj e, komisie, domnievame sa, že je rozumný. A tiež si myslím, že e, je tu veľa vízie v oblasti stavkových hier. V USA my nie sme hlúpi aké sú finanč- záujmy finančných skupín. Avšak musíme si uvedomiť e, tento prípad, pretože Európa by chcela integrovať do obchodu iné dimenzie ako len dimenziu tovaru a služieb. My hovoríme o hodnotách, o princípoch, takže mali by sme si uvedomiť, aký, o čom je tento prípad, pokiaľ ide o jeho vyjasnenia. Takisto sa domnievam, že nestracame zo zreteľa takisto aj tie negatívne a pozitívne stránky, keď rokujeme napríklad s Kanadou, pokiaľ ide o tento prístup toho, tých negatívnych stanovisk. Ďakujem, súhlasím s mnohým, čo tu odznelo. Pán Peta, ďakujem. Pán predsedajúci, chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tomuto rozhovoru som ústretový voči všetkému, čo by sa mohlo zapracovať do správy. Po druhé, chcem povedať, že som sa zhováral s veľkými hráčmi v priemyselnom odvetví hazardných a stavkových hier a dosiahli sme spolu záver, že ak pošlame späť toto uznesenie, ak ne, Potom sa predpokladá, že po novom vyjednávaní budú výsledky lepšie. Myslím si, že toto je pozitívny prístup k veci. Ak komisia sa rozhodla požiadať o radu tento výbor a spolupracovať, podľa mňa to uznesenie môže byť dobré napokon. Ďakujem za slovo. Ďakujem pán kutas za príspevok, hovorí pán predsedajúci. Pán Kutas už skončil, alebo bude ešte hovoriť? E, prepačte, bolo tu drobné nedorozumenie, hovorí pán predsedajúci. Ďakujeme, pán Kutas, za vašu správu. Teraz chcem oznámiť lehotu na doplňujúce pozmeňujúce návrhy, ale počkáme si ešte. Bude tu zmena v programe, to som spomínal na začiatku schôdze. Pán Kesier musel odísť a pán Žado ho nahradí. Myslím, že ste sa už dohodli a pán Žado je s tým spokojný mohol by som k tomu povedať, že možno tu bude problém, lebo sme nepoprosili komisiu, aby bola prítomná, nestihli sme to. A ak aj sú na ceste, iste to nestihnú včas. Možno, že to stihnú, skúsime to. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Žadotovi za jeho pochopenie. Tie tri správy, ktoré budeme teraz prerokovávať, Tri správy pána Žadota, pani Sajfi a tá moja sú v podstate navzájom spojené, pretože ide o súlad e, obchodných politík e, vzhľadom na globálne ciele v zahraničnej politiky EÚ v rámci globalizácie a obzvlášť ide o zohľadnenie sociálnej dimenzie ako aj environmentálnej dimenzie pri obchodných dohodách EÚ. Ja chcem pripomenúť v tomto návrhu správy, e, sme vo fáze duchu zmluvy pokiaľ ide o ciele obchodnej politiky, pretože pripomínam článok 3 zmluvy o EÚ, ktorá hovorí, že obchodná, spoločná obchodná politika musí prispievať obzvlášť trvalo udržateľnému rozvoja planéty, solidarity, ako aj rešpektu eh, obyvateľstva, takisto spravodlivém obchode, eh, zníženiu chudoby, takisto aj odstraneniu e, práce detí a takisto aj zabezpečeniu medzinárodných noriem, pokiaľ ide o princíp e, charty OSN. Takže my sa domnievame, aj komisia a všetky európske inštitúcie, že obchodná politika tiež implikuje aj ďalšie veci, nielen teda pravidla ohľadom výmeny tovaru a služieb, tak ako to pred chvíľou spomenul pán Šado, ale tiež, že musí sa zameriavať uh, na to, aby globalizácia bola e, lepšie regulovaná v rámci trolodržateľného rozvoja a pri dodržiavaní všeobecných princíp medzinárodného spoločenstva aj vzhľadom na dohovor o ľudských právach OSN a takisto aj environmentálne normy, ako aj sociálne normy. Kríza len zdôraznila túto potrebu. A táto správa sa týka špecifického aspektu. Ide o prepojenie medzi šírením sociálnej zodpovednosti podnikov na jednej strane a na druhej strane obchodnej politiky. Táto správa neprevzala všetky návrhy, ktoré Európsky parlament spoločne s komisiou v posledné roky vypracoval aby podporovala vzájom, lepšie vzájomné uznávanie tých eh, hlavných princípov OECD, hlavne pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť podnikov, aby podporila všetky iniciatívy označovania tovaru a aby podporila tiež eh, rozvoj AECR. Ďalej aj eh, návrhy pani Saifi v jej vlastnej správe a pán, návrhy pána Žadota neprevzala všetky, ale prevzala tie, ktorým, ktorým môžeme posilniť eh, všetky vzájomné povinnosti, ktoré žiadame tiež, aby dodržiavali naši partnery, pokiaľ ide o dodržiavanie eh, noriem eh, Svetovej organizácie práce a v oblasti environmentálnych noriem. Takže táto správa navrhuje, aby sme skombinovali dve do oblasti, ktoré ešte doteraz neboli skombinované. Čiže na jednej strane sociálnu zodpovednosť podnikov ktoré chápeme, prečo to nebolo skombinované s obchodnými pravidlami. Je to oblasť, ktorá sa týka vlastne dobrovoľnej angažovanosti podnikov a ďalej noriem, ktoré sa týkajú medzinárodne uznaných právnych princípov, ktoré sú záväzné vrátanie sankcií alebo zrušenia obchodných preferencií, pokiaľ nebudú dodržiavané. Takže v súčasnosti nemáme túto sociálnu klauzulu alebo toto túto oblasť trvalo držateľného rozvoja v rámci uh, tých, tejto sociálnej zodpovednosti podniku, okrem teda takej minimálnej záležitosti v dohode s Koreou a s Kolumbiou a Peru ale viac menej ide o vzájomné uznávanie spravodlivého obchodu, ktorý sa snažíme podporiť, eh, kde by teda vlastne podniky boli iniciované k tomu, tejto sociálnej zodpovednosti. Tí hlavní aktéry medzinárodného obchodu sú podniky. Obzvlášť ide o veľké nadnárodné podniky, koncerny, pre ktoré je práve toto nástroj, aby sa ubezpečili, že nie len tie e, materské podniky, ale takisto aj pobočky, e, ktoré sa nachádzajú hlavne v rozvojových krajinách, e, kde právne normy v oblasti životného prostredia alebo sociálnej oblasti alebo fiskálnej oblasti sú menej záväzné alebo menej kontrolované ako v Európe alebo USA. Takže treba sa uistiť, že tieto veľké materské podniky, ako aj celý výrobný reťazec, zabezpečuje harmonizované normy, ktoré sú v súlade s týmito cieľmi zabezpečenia trvalo držateľného rozvoja, sociálnych, environmentálnych noriem a tak ďalej. Takže teda celá táto eh, celý tento reťaziec eh, dodávateľov a tak ďalej, myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že v obchodných dohodách sme mohli naznačiť e, alebo vypísať e, explicitne, ako budú tieto snahy o zodpovednosť zabezpečené, ako ich budeme kredibilizovať a takisto, ako zabezpečíme to, že dvaja partnery e, v rámci obchodnej dohody, ktorý sa nás týka, teda Európska únia a treba z tretie krajiny alebo skupiny tretich krajín, budú dohliadať na to, aby ich podniky naozaj implementovali tieto záväzky, ktoré príjmú v rámci dohôd, ktorými chceme incito- Mm, ich donútiť a teda a ako zabezpečíme sankcie, pokiaľ teda nebudú dodržiavať tieto normy. Takže pokiaľ ide o princíp, my nebudeme znova niečo na novo definovať. V podstate sme len prevzali to, o čom diskutujeme už mnohé roky v rámci OECD, v rámci Svetovej organizácie práce, už viac ako 10 rokov aj v rámci OSN. Pokiaľ ide teda na na základe impulzu Kofi Anana a takisto aj v rámci e, Európskej komisie, pretože Európska komisia už vydala mnoho oznámení zelenú knihu, bielú knihu, kde e, vlastne tieto princípy zhrnula. Tie sa opierajú o dve hlavné myšlienky. Tá prvá myšlienka je to, že žiadame podniky, aby dodržiavali právo. Pre nás, e, keď chceme zabezpečiť to environmentálny spravodlivý rámec. Je to zrejme. Avšak tento princíp eh, sa týka nielen teda tých veľkých podnikov, ale teda hlavne ich subdodavateľského reťazca v tretich krajinách. Druhá, kraj, druhá myšlienka je to, že tieto podniky musia diskutovať eh, so zúčastnenými stranami o ich aktivitách, E, s odborovými združeniami, ale aj s miestnymi spoločenstvami. Je to veľmi dôležité, aby treba zrobné spoločnosti alebo e, banické spoločnosti a tak ďalej, ktoré pracujú v týchto tretich krajinách, aby to spoločenstvo, ktoré sa to týka, ich prítomnosť, ich aktivita, aby oni s nimi, diktovali, e, s nimi diskutovali o tom, ako môžu prispieť k rozvoju prostredia a zabezpečiť tieto cieľe, ktoré sú bežné u nás v našej spoločnosti. Takže je tu celá táto e, časť, ktorá sa týka toho právneho rámca, ktorú musí všetci dodržiavať. Týka sa to čoraz e, viacej obav, ktoré sú e, zapracované do Mm, oblasti teda boja proti korupcii, proti daňovým únikom a tak ďalej. A potom je tam taká dobrovoľná časť, ktorá sa týka skôr toho, že ísť ešte ďalej, okrem teda tej zákonnej legislatívy, takže samotný podnik by sa mal snažiť v rámci sociálnej environmentálnej oblasti mobilizovať e, jednotlivých aktérov v prospech služieb, teda nielen ísť e, cestou profitu, ale proste zabezpečiť e, tiež profit z tejto aktivity ďalším. Takže poprvé, ako to chceme zabezpečiť? Máme tu teda sociálnu silnú dimenziu v rámci obchodných dohôd a toto sa týka napríklad SPG plus preferencií, pretože máme obchodné dohody, ktoré sú viac menej spojené s týmito záväzkami dodržiavania sociálnej a environmentálnej oblasti. Takže e, týka sa to vlastne všetkých partnerských krajín. Máme tu viac ako 25 medzinárodných e, dohovorov, kde je práve tento rozmer zabezpečený s tým, že musí tu byť eh, angažovanosť takisto aj partnerských krajín, uľahčiť eh, eh, E, túto cestu. Takisto navrhujeme, aby dopadové štúdie, častokrát Európsky parlament žiada, aby e, dopadové štúdie boli lepšie realizovateľné vzhľadom na sociálnu a environmentálnu oblasť našich obchodných politikách. aby sme teda do nich zapracovali ešte pred e, rokovaním a takisto aj po implementácii obchodných dôvod, preskúmanie, pokiaľ ide o dodržiavanie týchto noriem, čiže tých sociálnych environmentálnych noriem, ale a takisto aj dopadu, aký môžu mať obchodné dohody na správanie tohto alebo toho podnika v tom alebo v tom sektore. Čiže môže to mať napríklad vplyv na rybolov, eh, tam sa musíme zamyslieť nad tým, ako môžeme konkrétne sa ubezpečiť, že podniky, ktoré robia v tejto oblasti, dodržiavajú eh, tie normy, ku ktorým sa zaviazali v týchto dohodách. Takže konkrétne nasmerovaný dopad v danej oblasti, pokiaľ ide o správanie podnikov a takisto aj vývoj správania podnikov na základe obchodných dohod vzhľadom na tieto princípy. A teraz tretí veľký balíček návrhov v rámci tejto dohody sa týka inklúzie eh, klauzuly sociálnej zodpovednosti podniku do našich všetkých budúcich obchodných dohôd, hlavne pokiaľ ide o dohody o, o voľnej výmene. E, vždy tam máme v týchto, oblasti, v tých, tých, týchto dohodách kapitolu, ktorá sa týka environmentálnej zodpovednosti. Avšak my tu chceme ešte do tejto kapitoly dodať klauzulu, ktorá by sa špecificky týkala sociálnej zodpovednosti podnikov. Čo bude obsahovať táto klauzula? Ide o vzájomné, e, vzájomnú zodpovednosť zúčastnených stran EÚ a na druhej strane tretich krajín, ďalej stimuly pre e, podporu podnikov, aby prijali tieto záväzky spoločne so zúčastnenými stranmi e, s tým, že zahrnú odborové zruženia ako aj miestne spoločenstva do tejto oblasti ďalej otvorenie kontaktných e, centier na základe toho, čo už bolo implementované pod zaštitou OECD v rámci pre propagovania tejto oblasti. Takže ide o to, aby tam boli zastupci eh, sociálnej alebo sociálni aktéri, aby tam boli občianske združenia a tak ďalej, ktorí by mohli navrhovať eh, svoje pripomienky a tak ďalej, a takisto aj podniky, ktoré sa tam môžu prísť informovať o spôsobe, ako oni môžu eh, šíriť tieto princípy. Po štvrté, povinnosť výročného zverejňovania bilancie a to takým spôsobom, že vlastne tá angažovanosť ich bude, eh, bude možné ju overiť. Takisto všetky tie záväzky, ktoré vlastne prijali a ktoré eh, sa týkajú marketingu. Ďalej potom máme tu otázku diligencie, tam eh, toto zdôrazňujú hlavne odborové združenia, ako aj organizácie zástupcov spoločnosti, takže ide o to, aby v oblasti sociálnej zodpovednosti podniky nepovedali, že ja som nevedel, že aktivita také alebo takej pobočky alebo takéhoto subdodovateľa by mohla vyústiť v prácu detí alebo znečisťovanie eh, životného prostredia je potrebné, aby prijali také opatrenia, aby si preverili, že celý ich subdodavateľský reťazec naozaj dodržiava eh, všetky tieto normy. A nakoniec eh, tu máme návrhy pre prípady, kde sa zistí jasné porušovanie legislatívy alebo prijatých záväzkov. Takže my žiadame, aby tu bol mechanizmus preskúmania, ktorý by bol stanovený už v tejto dohode v prípade týchto porušení, ďalej eh, šetrenia, ktoré by boli zabezpečené eh, príslušnými úradmi, u nás je to napríklad Európska komisia, alebo teda partnerskými krajinami, alebo takisto aj nezávislými skupinami, ktorí by mohli byť na to rekrutovaní teda nezávislí experti, ktorí by eh, vyšetrovali eh, vážne porušenia týchto noriem, takisto aby tam bol aj systém súdnej vzájomnej eh, pomoci. Hovorili som o tom aj tu, ako aj na iných výboroch, napríklad o biopalu a tak ďalej, o rôznych nadnárodných spoločnostiach, ktoré spôsobili veľké škody. Uh, Eh, ktoré mali dopad ešte aj na životy ľudí a tak ďalej, pretože tam mali subdodavateľa, ktorý nebol eh, alebo bol za to zodpovedný, takže toto všetko nestrecajme zo zreteľa, aby tu boli mechanizmy, ktoré by boli operatívne za súdnej pomoci ktoré by boli stanovené v rámci týchto našich obchodných dohôd, aby podnik, materský podnik Trevers, ktorý sídli v EÚ, nemohol sa vyhnúť tejto sociálnej zodpovednosti, pokiaľ niektorá z jeho pobečiek buď porušuje environmentálne alebo sociálne normy, ktoré sú bijúce do očí v niektorých z tretich krajín. Takže toto je teda ten korpus eh, tohto môjho návrhu. A na záver by som chcel povedať eh, to, čo je spojené obzvlášť so spravou pani Saifi. Chceli by sme povedať, že v rámci našich vlastných bilaterálnych obchodných dohôd by sme sa mali snažiť šíriť na multilaterálnych forách túto kombináciu politika, obchodná politika plus sociálna zodpovednosť, pretože my sme v tomto v rámci OECD toto dosť eh, stimulovali aby sme sa zamysleli nad zaujímavými medzinárodnými normami, ale takisto aj na OECD by sme mali šíriť e, tieto e, nápady, ktoré už Európsky parlament prijal v rámci svojich e, rozhodnutí, teda, lebo to je to fórum, kde by sme mohli roz, diskutovať o kombinácii sociálnej zodpovednosti podnikov a sociálnych environmentálnych noriem výbor Envy a výbor Eh, pre obchod v rámci OECD veľmi dobre fungoval a veľmi dobre spolupracoval na tomto. A teraz eh, ešte aj v rámci OSN, čiže v podstate zabezpečovať túto prácu v celej dimenzii, aby sme mali možnosť eh, to, aby táto správa, tieto správy boli prevzaté OIT, teda Svetovou organizáciou práce, ďalšími organizáciami, ktorých sa týka životné prostredie, aby boli zabezpečené toto, táto korelácia medzi uh, environmentálnou, sociálnou oblasťou a sociálnou zodpovednosťou podnikov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za e, všetky pripomienky, ktoré mi boli zaslané od, našich prvých, e, od našej prvej výmene názorov a dúfam, že táto správa bude môcť e, byť koherentne prijatá a e, dúfam, že v ďalších e, diskusiách, ktoré budeme mať ešte s komisiou ohľadom rokovaní o obchodných dohodách, mohli transformovať e, tieto zámery do nových klauzul, ktoré, ktoré budú obsahovať tieto obchodné dohody. You, um, Ďakujem, slovo má Daniel. Vážený kolegovia, odkedy sme zmenili program po takom krátkom čase oznámenia, takže to bolo nečakané, že preberáme teraz túto správu. Jasné, že je možné zmeniť program aj takto nečakane, ale bolo by vždy lepšie informovať členov výboru vopred o takýchto zmenách pri prerokovávaní správ a poradia správ. Ja som túto správu čítal cez víkend, vzal som do úvahy rozličné problémové oblasti. Je tu mnoho toho, prečo by sa takáto správa mala podporiť a v skutku je táto správa vyvážená. Podľa mňa je to veľmi dobrá iniciatíva a som vďačný za ňu Verím, že táto konkrétna správa bude, prejde vo výbore veľkou väčšinou, pretože vo svete zvýšenej globalizácie, keď máme celosvetové aktivity, cezhraničné činnosti, je mimoriadne dôležité zaviesť istý systém do tejto celej veci. Samozrejme, že je zložité ho zaviesť a tak, aby fungoval, ale musíme podporovať existujúce medzinárodné inštitúcie a aj také inštitúcie, ktoré z povahy veci by sa mali starať o to, čo je zostavené v tejto správe. Samozrejme, že táto správa je mimoriadne dôležitá pre celofiremné aktivity, pre veľké firmy, pretože sociálna zodpovednosť podnikov je istým kontrolným mechanizmom ich správania. Treba počiarknúť, že početné oblasti početné právne normy existujú, ktoré nie sú zahrnuté v tejto správe o spoločenskej alebo sociálnej zodpovednosti podnikov. Pritom všetky firmy by sa mali zaujímať o tento fenomén. Preto je táto správa veľmi dôležitá, že rozširuje informovanosť o danej veci. Čo sa týka konkrétnosti, myslím si, že výkazníctvo, povinnosť vykazovať ex post činnosti je dôležitá, aby sa rozšírila aj do oblasti dohôd o voľnom obchode, napríklad medzi EÚ a Koreou. Je to veľmi dobrý príležitosť e, zapracovať tieto veci do tejto dohody o voľnom obchode. Bol by som vďačný, keby tieto konkrétnosti sa dali rozpracovať ďalej. Celkovo si myslím, že je to výborná správa. A Saifi, Tokia Saifi, naozaj sa podujala na dôležitý krok. Ak sa nám podarí dospieť k zhode, bude to výborné. Ďakujem spravodajkyni. Ďakujeme, Daniel, za príspevok. Slovo má William Grof z Dartmouthu. Vystúpenie bez mikrofónu zatiaľ. Je to jediným spôsobom, aký ma ľudia oslovia, keď si mám zapnúť mikrofón. Iba vtedy môžem hovoriť. Myslím si, že tu odznel výrečný prejav. Všetky e, pripomienky predračníkov, aj ja sa k ním hlásim, ale viete, obchod je obchod. Obchod je o obchodovaní, o komercii a princíp, ktorým sa riadi obchodovanie, je, že niekto na jednom mieste vyrába, produkuje jednu vec a niekto, kto žije na inom mieste, a my ako ľudské bytosti sa snažíme vždy istým spôsobom využiť takúto špecializáciu, ktorá sa vyvinula za celé roky, že iba niekto vie vyrobiť niektoré veci a dodať im ich iným. Toto je obchod, to nie je politický nástroj, nie je to ani nemá byť politickým nástrojom. Rád by som povedal, nechcem to veľmi osobne riešiť, ja si vážim prácu spravodajkyne aj spravodajkyňu ako osobu, ale celý ten rámec, všetky tie myšlienky, filozofia, na ktorých sa jej správa nesie, aj, aj pán Dezir, k čomu sa vyjadril, sa jednoducho za posledných 10 rokov vynára, za posledných 5 rokov sa tie, táto filozofia vynára a vždy bola zamietnutá. Myšlienky pána Dezira sú spiatočnícke. Čo, čo vlastne predstavujú? Je to pokus zmanipulovať obchodnú politiku Európskej únie tak, aby do nej zakorporoval myšlienky, ktoré už odmietli dávno voliči, voliči v rozličných krajinách. Konkrétne britskí voliči. Celkom určite. Iste pán predsedajúci o tom vie. A podľa mňa, pán Dizier, to bude šok, keby to, čo navrhujete, by naozaj ovplyvnilo život voličov. Je to hlboko nedemokratický krok. Pán Dezir, vy ste demokratom, máte za sebou históriu demokratických krokov. Ja by som na vás apeloval, aby ste si veľmi starostlivo premysleli tento váš krok, najmä z demokratického hľadiska pozície. Myslím si, že EÚ, ako sa teraz nazýva, má za sebou dlhú históriu impulzov, ktoré prichádzajú mimo, z mimo územia EÚ. Sú to ašpirácie, ambície, ktoré by mali poskytnúť Európskej únii ďalšie nástroje, ktoré budú platiť v oblastiach, ktoré sa rozkladajú zemepisne mimo územia členských štátov EÚ. Ak toto robíme takto, jednoducho to invalidizuje európsky obchod oslabuje ho to. A v čase, kedy eh, dynamika ekonomiky sa presúva na východ a presunie sa na východ a ešte rýchlejšie sa tam bude presúvať, ak takéto záležitosti, ak takéto návrhy budú realizované v praxi, ak sa stanú právnou normou. Musím povedať, že napriek môjmu osobnému Eh, nasadeniu. Chcem povedať, že je to cel dosť depresívne táto správa a dúfam, že zdravý rozum prevládne aj vo výbore, aj na plenárnom zasadnutí a dúfam, že eh, naozaj podstatne zmeníme znenie tohto textu. Som toho názoru, ktorý spomenul aj pán Dizer, že by všetci mali mať rovnaké pravidla, podľa ktorých sa hrá. Dodržiavať ich pretože takéto rovnaké pravidla pre všetkých je veľmi dôležitý aspekt, ktorý jediný by sme, by sme mali podporiť v tejto správe. Ďakujem, William. Vždy trošku rozplameníte túto debatu. Nie, mne ide len o jasnosť, poznamenal William. Slovo má Katrin Ja si zapnem pre istotu mikrofón pre tých, ktorí nehovoria po anglicky, aby tlmočníci mohli robiť svoju prácu. Vítam túto správu. Som veľmi rada, že vznikla. A bez toho, že by som ju ďalej komentovala, musím povedať, že anglický preklad prišiel iba včera popoludní. A napriek tomu, že sme celé dni žiadali, aby tento, toto znenie v angličtine prišlo, iné výbory ho dostali a mohli si ho už prečítať, ale náš výbor ho dostal včera popoludní a potom je veľmi zložité sa zapojiť do diskusie, keď si človek prečítal e, text iba letmo, lebo ho dostal pred niekoľkými hodinami. Čo sa týka poznámok e, pána Dartmu, Grofa, Grofa Stašmusu. Naozaj by sme si ich mali vziať za svoje, pretože veľmi často my sami obmedzujeme naše firmy rôznymi zákonmi aj v EÚ, aj aby sa správali mimo EÚ istými spôsobmi a nám predsa by malo ísť o to, aby zisky z obchodovania prichádzali späť do EÚ. Keď napríklad obchodujeme s Kolumbiou, je to veľmi dobrý príklad nedávny, kde európske krajiny veľmi zle sa správali k zamestnancom v tejto krajine. Podľa mňa tu je miesto, kde by sme mali veci monitorovať a konať. Nemyslím si, že by sme neboli ochotní konať v takýchto krokoch, takže je dôležité pri vyjednávaniach, pri rokovaniach s tretími krajinami zabudovať do dohôd aj spoločenský aspekt, sociálny aspekt starostlivosti o zamestnancov v týchto krajinách, ak sa tam podielajú na obchodovaní krajiny EÚ. Keď som si pôvodne prečítala túto správu, začala som sa obávať, či tu nejde o e, uplatňovanie výkonu práva, o presadzovanie práva, alebo či tu ide len o monitorovanie. Chápem potrebu prístupu, konštruktívneho prístupu, ale naozaj si myslím, že pričasto sa firmy propagujú na svojich web stránkach eh, pompeznými rečami, ale v praxi sa to, čo sľubujú na web stránkach, nedeje. Napríklad sa pozrime na deltu v Nigerii, kde mnohé európske krajiny naozaj sa nesprávajú chválihodne. Pozrieme sa na dopady. Podľa mňa treba tu uplatňovať výkon práva, monitorovanie, presadzovanie tých zákonov, ktoré už sa dohodli, naozaj volať za zodpovednosť krajiny a dávať za vzor tie krajiny, ktoré majú slušné obchodné praktiky. Ďakujeme, Katrina, pán Schultz, Taylor, Langen a Liegfried. A potom by som uzavrel zoznam prihlásených rečníkov. Slovo má pán Schultz. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že čo sa týka tejto správy, alebo respektíve týchto trých, troch správ, môžeme povedať, že opis respektíve je dobre povedať, že postupujeme týmto smerom. Uh, Eh, kolega z Írska eh, povedal, že toto sú veľmi dôležité otázky v našich časoch, eh, sú veľmi relevantné. A je potrebné sa pozrieť na to, ako sa vykonáva hm, spoločenská zodpovednosť podnikov, Eh, určité veci treba eh, zdôrazniť alebo možno trošku pozmeniť, ale eh, treba sa zamerať aj na detaily. Veľmi často mnoho podnikov porušuje túto spoločenskú zodpovednosť podnikov, respektíve tie svoje pravidlá, ktoré sú stanovené a preto treba e, tieto pravidla formulovať veľmi jasne. A preto si myslím, že táto správa je dôležitá. Čo sa týka správa, správy pána Janika Žadu, myslím si, že jasne treba povedať, že tu hovoríme o veľmi dôležitej otázke, otázke je dôležitej pre túto dobu, a čo sa týka v kontexte stratégie Európa 2020. Myslím si, že e, táto správa reflektuje e, aj obsah stratégie 2020, e, jej ciele a je to vlastne povinnosť pre parlament aj pre výbory zdôrazňovať tieto aspekty. Keď hovoríme o obchodných vzťahoch, toto má veľa dočinenia s vlastne obchodom medzi rôznymi stranami a e, samozrejme tiež so spoločenskou zodpovednosťou firiem e, v širšom zmysle, ako aj v ušom zmysle. Do úvahy však treba brať aj to, že k obchodu dochádza nielen medzi EÚ a ďalšími krajinami, ale aj medzi ďalšími e, krajinami. Ďakujem. A teraz pán Taylor. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž vypočuli sme si verziu Lorda Dartmoutha o vývoji civilizácie, ktorá popiera spoločenskú zodpovednosť podnikov voči svojim eh, obchodným uh, partnerom. Myslím si, že uh, avšak on je v menšine a že ostatní si myslíme niečo iné. Ak by som mal začať s pánom Dezire. Ďakujem mu za jeho správu. Myslím si, že správa mohla prísť aj trošku skôr v anglickej verzii a myslím si, že ja by som teda bol veľmi rád, e, keby teda došli aj ďalšie informácie, alebo ak by informácie o e, týchto otázkach došli na čas. Čo sa týka spoločenskej zodpovednosti firiem, myslím si, že e, tieto pravidlá treba dodržiavať, treba brať do úvahy e, sociálne, environmentálne otázky a ľudské práva. A e, Eh, isté dobrovoľné kódexy správania, myslím si, že doteraz nepriniesli podstatné zmeny. Som presvedčený, že spoločenská zodpovednosť firiem by mala byť povinná, aby mm, jasne mala byť stanovená zodpovednosť aj v prípadnom právnom procese. Firmy eh, by sa mali držať týchto pravidiel a myslím si, že my by sme mali mať dostatok času, aby sme e, v úvodzovkách dokázali stráviť všetky tieto aspekty. Ďakujem pekne. Ja tiež e, môžem podporiť túto správu, pretože ak chceme vážne e, brať Pretože ak to chceme brať vážne, ak chceme brať vážne naše hodnoty e, pri priebehu toho, čo sa odohráva v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ, tak myslím si, že musíme tieto princípy a hodnoty ochraňovať a musíme zachovať e, jednotu e, týchto vecí. Preto tieto iniciatívy podporujem a malo by to byť e, zaintegrované aj do rôznych zmluv a dohôd. E, čo sa e, týka takého tzv. dohľadu, tu sa pozeráme na 12 a E a F. E, je tu otázka zodpovednosti a kontroly. Nuž, tu e, by sme mohli asi zapojiť tretie strany, mimovládne organizácie alebo únie, e, pardon, alebo odbory. Tie by mohli byť zapojené do toho dohľadu, teda či firmy e, plnia pravidla spoločenskej zodpovednosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, Robert. Myslím si, že táto správa je vynikajúca a veľmi dobre reflektuje všetko, čo si myslím alebo čo reprezentujem aj ja. Samozrejme, treba brať do úvahy, že obchodná politika je politika, ale nie je to len obchod a nie je to len politika, pretože sú tam isté politické ciele, obchodné ciele, ktoré e, sú tu zaintegrované. Ak EÚ chce mať obchodnú politiku, ktorá neberie do úvahy e, osud jednotlivcov, e, E, ktorí sú e, niečím súžovaní, ktorí majú isté problémy, tak myslím si, že to je porušovanie ľudských práv. Myslím si, že táto e, správa sa venuje dodržiavaniu a chráneniu tých práv, ktoré chceme aj my pre seba. A preto si myslím, že je to dôležité. Je treba zdôrazniť, že každá e, členská krajina vstúpila do EÚ, dobrovoľne neboli nútené a dobrovoľne akceptovala každá krajina e, všetky pravidlá, záväzky a to musí byť akceptované na úrovni EÚ. A možno, že pán Lord z Dartmouthu nebol zvolený demokraticky, ale ja áno. Uh, Nuž áno, demokraticky tým spôsobom, ako sa teda volia ľudia. Ja by som ešte mohol Georgeovi odovzdať slovo na 30 sekúnd na ukončenie diskusie. Ďakujem pekne. Eh, jedna poznámka. Eh, chcel by som zagratulovať eh, spravodajcovi alebo spravodajcom k týmto správam. Tieto dve správy e, sú e, e, myslím, že majú k sebe veľmi blízko. Správa pána, pani Saifi a pána Dezira. Myslím si, že tieto správy správy musia ísť jedným smerom. Mali by sme mať v podstate možno, že iba jeden text. Neviem, že prečo by sme to mali rozdielovať do dvoch správ. Samozrejme, ja rešpektujem výbor FEM, ale vyzerá to tak, ako e, trošku ten typ správ, ktorý produkuje výbor pre ženské otázky. Takže áno, mali by tu byť e, isté ustanovenia, ale tie ustanovenia by mali mať e, e, povahu vyhlásenia. už, a možno, že príliš obšírne diskutujeme o týchto veciach. Ako som povedal, možno by to bolo treba spojiť do jedného textu. Uh, Teraz Sandra z komisie a ospravedlňujem sa teda eh, Polín, že som eh, jej dal zlé jej meno na začiatku. Eh, ďakujem, ďakujem pekne za túto správu pánovi Dezirému. Myslím si, že prišla v správnom čase, pretože teraz samozrejme hovoríme o budúcich investičných politikách a samozrejme je tu veľmi silné prepojenie, pretože hovoríme tu o nadnárodných spoločnostiach, ktoré investujú, investujú v zahraničí. Zároveň mnohí eh, mnohé eh, riaditeľstva v rámci komisie eh, pracujú na týchto otázkach a pracuje sa na, aj na aktualizácii E, usmernení týkajúcich sa dodávateľských e, reťazcov. Takže naozaj e, táto správa prichádza v, vo vhodnom čase. Samozrejme, je ťažké dosiahnuť dobrú rovnováhu v tejto oblasti momentálne. Je to všetko, alebo skôr všetko za, založené na dobrovoľnom prístupe, čo niekedy funguje lepšie, no kedy horšie, ale Treba sa snažiť dosiahnuť rovnováhu medzi tým, že firmy budú vedieť, že budú rešpektovať zákony, že nebudú nikoho poškodzovať, že budú sa správať spoločensky zodpovedne a zároveň e, budú e, konkurencie schopné a nie vždy nájsť, nie je ľahké nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma vecami e, Samozrejme, my sa zameriavame na ten právny kontrakt alebo právne aspekty zmluv medzi e, jednotlivými e, stranami. Mnohé nadnárodné spoločnosti nie sú veľké spoločnosti, môžu byť aj menšie, takže ten kontext Celková situácia je zložitá a komisia veľmi pozorne bude túto situáciu naďalej sledovať. Ďakujem pekne. Musíme to rýchlo uzavrieť. Áno, ďakujem pekne, Robert. Drahí kolegovia, ďakujem za vašu podporu, za vaše návrhy na doplnenie alebo upresnenie jednotlivých prvkov tejto sprave. Ďakujem pánovi Kasparovi za jeho podporu. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako môžeme rozlišovať to, čo je žiadané od veľkej časti podnikov, ako aj od strany malých podnikov, ktorí takisto reagujú alebo teda pracujú na medzinárodnej úrovni. Potom sú takisto stredné malé podniky, ktoré sú na medzinárodnej scéne, ale nemajú toľko prostriedkov ako veľké podniky, keď eh, by mali dodržiavať tie isté záväzky. Možno, že eh, by sme to mali rozlišiť, aby teda to nebolo také záväzné, také eh, zaťažkajúce. Pán Hartmus, o tomto by sme mohli diskutovať, možno ešte ďalej aj v kaviarni, ale samozrejme trade is trade. A ako hovoríte, že to najdôležitejšie, čo je dôležité, je Nemôžeme sa však s tým ubezpečiť, s tým uspokojiť, pretože e, môžeme teda samozrejme e, vyrábať e, s tým, že budeme využívať prácu detí alebo väzňov alebo a tak ďalej. Avšak eh, my to vidíme a takisto je to aj duch eh, tejto eh, správy. Pán Langel to tiež pripomenul, ja som citoval článok 3, že čo urobíte z obchodnej politiky? Áno, nástroj samozrejme zahraničnej politiky vo všeobecnosti. Toto je spôsob, ako môžeme šíriť ekonomickú aktivitu, zamestnanosť a tak ďalej. A takisto je to spôsob, ako môžeme šíriť aj ďalšie pravidlá v tejto obchodnej výmene, aby sme zabezpečili lepší svet, takže myslím, že tuto by sme sa mohli dohodnúť, takže nemôžeme považovať eh, to za to, že to je v rozpore s demokratickými princípmi obyvateľstva, každý má svoju úlohu, ale myslím, že to, čo je zrejme, že verejný názor v EÚ väčšine krajín veľmi ostražito sleduje e, toto, aby obchodná výmena na medzinárodnej scéne tiež prispela k rozvoju e, spoločenstva, aby to nebolo naozaj na úkor e, obyvateľstva. Takže my, teda všetci naši voliči, myslím si, že toto od nás očakávajú, ako aj od našej politiky pani Vernemá pravdu, keď povedala, že kontrola vzhľadom na všetky záväzky e, podnikov e, by mala byť v súlade s, teda s týmito ich záväzkami, akože s praxou. Toto je ústredná téma. A možno, že toto je tiež téma, kde by sme mohli ďalej rozpracovať tie návrhy, ktoré sa nachádzajú v správe. Pán Šulc, máte pravdu, áno, musíme tiež zabezpečiť e, súlad so stratégiou 2020, ako aj s globálnou stratégiou EÚ. Takisto zdôraznil fakt, to, že kontrola a efektivita záväzkov by mala byť zabezpečená. Pán Taylor odpovedal pánovi Dartmouthovi a zdôraznil niektoré veci v rámci e, tejto sociálnej zodpovednosti podnikov. Áno, je, niekedy je to dvojznačné, čo by malo byť teda to dobrovoľné a čo, čo by malo byť v tej oblasti práve povinného e, zabezpečenia. Najprv musíme teda žiadať podnikov, aby dodržiavali legislatívu a legislatíva nie je nič fakultatívne, tak ako to povedal pán Kaspari pred chvíľočkou, ak všetko sa, e, všetko, ak by všetko sa mm, konalo, všetko realizovalo v poriadku, ak by boli dodržiavané environmentálne a sociálne normy, tak by to bolo v poriadku, ale vieme, že toto častokrát nie je pravdou, takže je potrebné, aby sme tu mali určitú časť, ktorá by mala záväzná. Treba to pripomenúť. Ďalej, pokiaľ ide o implikáciu sociálnych partnerov, ako aj verejnosti, to je práve to, čo som hovorila, že toto viac menej veľmi dobre funguje v niektorých krajinách aj e, vzhľadom na to, čo hovorí OECD a by však e, verejnosť mohla teda prispievať e, svojimi svedectvami alebo teda svojimi názormi. To by bolo veľmi e, dobré, aby táto sociálna zodpovednosť podnikov bola zabezpečená tak, ako to povedal pán Hartmur s ohľadom tej politickej dimenzie obchodnej politiky. Chcem poďakovať takisto aj komisii za to, čo sme tu spoločne vypracovali. Samozrejme, že nie je tu len moja správa, ale teda správa pána Žadota, ktorá je prepojená s touto dimenziou ekonomických zahraničných vzťahov EÚ, investícií a takisto všetkých eh, prác, ktoré vedieme na medzinárodnej úrovni vzhľadom na usmernenia v oblasti sociálnej zodpovednosti podnik v rámci OECD, ale takisto aj v rámci OSN. Teraz očakávame novú správu, ktorá by sa mala týkať eh, práve dodavateľského reťazca okrem teda tej samotnej štruktúry podnikov, ale teda všetkých partnerov podnikov v rámci ich eh, medzinárodnej aktivity. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že lehota na predkladanie pozmenujúcich eh, návrhov je dosť krátka, ale myslím si, že by pomohla tiež ešte obohatiť eh, túto moju prácu. Ďakujem. Lehota na predkladanie doplňujúcich a pozmenujúcich návrhov je 30. september 6 hodín večer. To je trošku natesno, pravda. Vy ste si, neni, vy ste si istí e, touto lehotou? Mne sa zdá, že je to skôr 5. oktobra, hovorí pán Dezír. Is, uh, Ide o preklad, viete? S tým je problém. Môžeme to posunúť na 5. oktobra, ale bude tu problém. Domnievam sa, že e, sme to naprogramovali na plenárku v novembri, takže samozrejme, že je tam ešte e, zasadnutie komisie výborov, neviem, čo povedia na to ostatní kolegovia a je tam ešte, ešte aj lehota na e, zabezpečenie prekladu, ale nech sa vyjadria kolegovia. Um, yes, I, I would... Áno, ja s tým súhlasím, pretože keď sme včera večer v angličtine dostali znenie textu a teraz máme dva dni na to, aby sme skoncipovali naše pripomienky, to je naozaj málo. Tak teda 5. oktobra, hovorí pán predsedajúci, všetci sú s tým spokojní? Robert, ja sa domnievam. 30. september to by bol veľmi krátka lahota pretože je to správa, kde mnohí z nás sme sa angažovali na základe význačnej práce, ktoré tu zabezpečil pán Dezir a myslím, že 5. oktober by bol lepší. Daniel? Slovo má Daniel. Ale myslím, že by som chcel položiť ešte otázku, či, či budeme mať celkovo dosť času sa tým naozaj hĺbkovo zaoberať, veď spravodajca potrebuje trochu času. Musíme s tým pohnúť, aby sme sa dostali na novembrovú plenárku. Je to len niekoľko dní a pritom by bolo lepšie mať niekoľko týždňov, pretože tu je naozaj veľa natlakových záležitostí v tejto téme. Ak si pozrieme, čo sa dialo na minulej plenárke, zdá sa, že je dosť priestoru prerokovať si takúto vec. Musí to teda byť 5. oktobra alebo dokonca ešte neskôr. Už sme sa dohodli, že 5. oktobra, ale 25. oktobra hlasujeme vo výbore, nie na plenárke. Na 5. oktobri sme sa zhodli? Je to dobrý kompromis? V poriadku. Ďakujem. Drahý Robert, pán predseda. Najprv by som chcel poďakovať Harlemovi Dezirovi za jeho príspevok, za jeho prácu, pokiaľ ide o jeho správu. A ja súhlasím s tým, keď povedal, že tieto tri správy, správa pána Žadota, Harlemová správa a moja správa sú vzájomne prepojené. Ja absolútne súhlasím s tou odpoveďou, s tou reakciou z pána Harmo, Hartmuta, avšak, že biznis je biznis, avšak to nie je jediná vec. Veľa vecí bolo povedané a teraz by som sa chcel vrátiť k skutočnostiam. Táto správa, ako som vám už mohla povedať, má dvojaký prístup. Na jednej strane oveľa viacej integrovať do ob- medzinárodných obchodných eh, dohôd lepšie dodržovanie európskych eh, noriem v environmentálnej a sociálnej obesvete, po druhé zabezpečiť reciprocitu výmeny s rôznymi obchodnými partnermi. V tomto zmysle tá diskusia je, ide v línii záverov rady zo 16. septembra tohto roku zástupcov 27 štátov, ktorí sa dohodli na tom, že je prvoráde rozvíjať obchod so strategickými partnermi, aby sme prispeli o, oživeniu ekonomiky a vytváraniu pracovných miest, ale že takisto je nevyhnutné, aby táto obchodná politika bola vzájomná. V tomto návrhu správy nespomíname to, že máme rovnaké práva na prácu všade a nechceme e, nariadovať chudobným krajinám tie isté normy ako bohatým krajinám, ale snažíme sa len predložiť niekoľko návrhov, aby sme sa vyhli tomu, aby sa implementovali také situácie nekalej obchodnej výmeny. Teda tento návrh správy sa týka troch oblastí, dodržiavanie multirálnych noriem, potom bilaterálnej normy a jednolaterálnej normy. Pokiaľ ide o multilaterálnu úroveň, je treba spomínať niekoľko hlavných línií, takisto aj konkrétnych návrhov, pokiaľ ide o dodržiavanie environmentálnych eh, noriem. Je potrebné implementovať nové hospodárske riadenie sveta s takými inštitúciami, ako je Svetová organizácia pre prácu, ktoré by povinne museli sa vyjadriť, pokiaľ bude eh, nebude dodržiavané tieto normy. Takisto spomíname potrebu posilniť prístup k tovaru a k e, zeleným službám, pokračovať v rokovaniach ohľadom e, ďalších bodov článku 31 e, dohovoru. A takisto navrhujeme vytvoriť Svetovú organizáciu pre životné prostredie, ktorá by umožnila dodržiavať environmentálne normy. Bolo by potrebné zaviesť právo, environmentálne právo, takisto, ktoré by bolo v, na úrovni obchodného práva. Také medzinárodné inštitúcie, ako je Svetová organizácia zdravia alebo budúca organizácia pre životné prostredie, by mohli vždy zasiahnuť, prečo nie, v obchodných sporoch prostredníctvom prejudiciálnej cesty. Pokiaľ ide o bilaterálne otázky, návrh stanoviska tiež navrhuje niekoľko konkrétnych opatrení ohľadom využitia obzvlášť e, dopadových štúdí na trvalodržateľný rozvoj. Domnievame sa, že by to malo byť realizované, ako náhle bude táto dohoda implementovaná. Teda návrh správy navrhuje vytvoriť v rámci dohôd o obchodnej výmene akúsi gradualitu, flexibilitu pri žiadaní dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem. Je to systém soft pressure, ktorý je podporný v rámci obchod pre voľnú výmenu, dodržiavanie environmentálnej sociálnej dimenzie a v bode 15 návrh správy hovorí o zavedení sankčných mechanizmov a spomína tu tiež možnosť posilniť arbitrážne skupiny, fórum výmeny, dialógu v rámci z verejnosti a takisto mať aj e, ustanovenia pri nedodržiavaní kapitoly o ochrane životného prostredia. K tomuto by som požiadala zastupcov Európskej komisie, aby nám predložili svoje návrhy, keď Európska únia rokuje s Kanadou o dohode o obchode výmene, bolo by zaujímavé práve takéto ustanovenia tu zapracovať a takisto stanoviť aj sankcie v prípade nedodržiavania noriem OIT, teda Svetovej organizácie pre prácu a takisto na tej jednostrannej unilaterálnej e, dimenzii systém preferencií SPG+. Videli sme to v návrhu správy komisie, kde, ktorá prijala kritérie pre e, tých, ktorí požívajú SPG+ ktoré by mali mať k dispozícii aj tie najmenej rozvinuté krajiny a zabezpečenie tiež mechanizmov, e, kritérií transparentnosti, aby teda udelovanie týchto preferencií bolo e, spravodlivé. Takže ja som chcela v tejto správe tu predložiť zoznam dobrých úmyslov alebo správneho úsilia. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili správnu rovnovahu medzi obchodom a sociálnou environmentálnou otázkou, ako chceme diskutovať o stratégii EU 2020 a zároveň zabezpečiť súhľad s tými eh, hodnotami, ktoré sa snažíme šíriť. Ja som k dispozícii mojim kolegom a domnievam sa, že by sme že určite je tu súlad medzi týmito troma našimi správami a môžeme navzájom si zabezpečiť akúsi doplnkovosť týchto správ. Robert, merci, Robert, ďakujem veľmi pekne. Najprv by som chcel poďakovať Tokii. Euh, dans ces grandes lignes met en exergue les, les principales préoccupations de ce Parlement et, et les nôtres kde vypichla hlavné obavy tohto parlamentu. Nebudem to znova pripomínať. Je to, takisto chcem spomenúť aj doplnkovosť týchto našich troch správ. Uh, Janika Harlema, ako aj Tokina. Najväčšia obava a priorita, ktorá je tu spomenutá, je eh, práve obava mnohých kolegov, čiže urobiť z obchodu nástroj v službách trvalo udržateľného rozvoja. Toto všetko nezracame zo zreteľa s tým, že sa snažíme tu zapracovať takisto sociálny pokrok, ako aj environmentálny pokrok, ako aj ľudské práva. Okrem tohto, ja nemám nejak veľa pripomienok k tejto správe, iba ak by takú všeobecnú pripomienku, k tomu sa vrátim dnes po obede, eh, Európa nejak eh, nás nevypočula, všetky tie návrhy, ktoré sme predložili ohľadom stratégie 2020 eh, a o obchodnej časti, zdá sa, neboli tak dosiahnuté ako sme to zamýšľali, pretože tá filozofia zostáva rovnaká otvorenie trhu alebo trhov. A ja sa teraz opieram a teda vítam to, čo povedal komisár a, s ktorým tiež aj na tomto fóre sme odsúhlasili tieto jeho názvy, že obchod nemôžeme robiť iba čisto ako obchod. Ja budem predkladať pozmejúce návrhy k toky Saifi. Myslím, že budeme mať príležitosť o tom diskutovať, avšak zdôraznil by som jeden bod. Implementácia týchto sociálnych a environmentálnych noriem, to nie je v jej správe, by mali podľa mňa byť právne záväzná, pretože už roky o tom diskutujeme, hovoríme o takých pekných myšlienkach, bez toho, že by mali akúsi právnu vážnosť. Takže mali by sme toto zabezpečiť, aby to bolo právne záväzné. To je jadro problému a zároveň sa vyhnúť, nie je to len môj názor, teda vyhnúť sa aj tomu, že chceme zabezpečiť protekcionizmus pre tieto nástroje. Nejde teda len o otázku sankcií alebo vytvárania klímy partnerstva a diskusie. Tento prístup, to ja to povedala, by mal byť pozitívny a ja by som ešte dodal to, že by mal byť v prvom rade efektívny, aby sme dosiahli naše ciele. Takže jeden z mojich pozmeňujúcich návrhov bude práve v tomto zmysle. A ešte by som dodal jeden bod. Táto správa vo mne evokuje niečo, na čím sa zamýšľam, a to je vlastne otázka reciprocity. Táto otázka reciprocity to má taký široký, to je taký široký pojem, avšak môže to byť tiež asymetrické. Takže mali by sme toto, na toto dohliadnúť, aby sme dodržiali tiež pretože všetko nemusí byť e, asymetrické. Takže ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať ešte raz Tokii za vypracovanie tejto správy. Ďakujem pekne, Kader. Mám tu ešte tri, troch rečníkov, Taylor, Jadouben a potom už to uzatvoríme. Uh, thank you, Chair. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňový správodajca pre skupinu EFD eh, môžem eh, zagratulovať pani eh, Safi k vynikajúcej správe. Naozaj prišla v veľmi vhodnom čase a myslím si, že veľmi dôležité, e, že sa e, venuje otázkam e, sociálnych, teda ľudských práv, sociálnym a environmentálnym právam. Je veľmi dôležité, aby sa tieto pravidlá stali záväznými a tiež je vhodné alebo je potrebné zaviesť ďalšie e, podmienky, aby sa dodržiavali tieto normy pri ďalšej liberalizácii trhy, trhu. Okrem toho e, sa tu navrhuje aj posilnení e, status Medzinárodnej pracovnej organizácie pre prácu a to veľmi vítam. Eh, ale sú tam aj isté oblasti, kde by sa, eh, kde by mohlo dôjsť eh, k zmenám. Ja nesúhlasím celkom s tým, že v dohode o voľnom obchode s Kolumbiou teraz tá doložka, že myslím, že to by sa malo premeniť na záväznú, záväzný nástroj, ktorý by platil pre eh, všetky eh, obchody z, alebo pre všetky pardon, dohody s Kolumbiou. Myslím si, že aj v oblasti životného prostredia eh, by sa mohli isté veci posilniť. A my sme v odseku 9 s Janikom navrhli pozmeniť isté veci, čo sa týka klímy a životného prostredia. na e, multilaterálnej úrovni je potrebné posilniť e, kritéria ľudských práv a takisto aj na bilaterálnej úrovni e, tieto kritériá pre investície a jasne definovať zodpovednosť a uplatniteľné právo pri, pre nadnárodné spoločnosti. Tiež naďalej je treba kontrolovať alebo preskúmať E, európske e, dohody alebo isté vzory, e, čo sa týka rôznych obchodných dohôd, aby sa nahli, našli nedostatky a odstránili. A nakoniec aj poskytnúť ochranu a pomoc, právnu pomoc pre obete, pre poškodené teda strany. Takže toľko z mojej strany. Ešte raz ďakujem vám za odvedenú prácu. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Budem veľmi stručný. Chcel som povedať len toľko, že sa domnievam, eh, teda, že som šťastný, že teda táto diskusia ohľadom víziev globalizácie ako aj o ťažkostiach, ktorým čelia niektorí naš, z našich spoluobčanov, aby lepšie pochopili, čo je to e európska mm, obchodná politika, alebo otázky dumpingu, alebo sociálnych, alebo menových, alebo fiskálnych eh, noriem sú súčasťou našich práce, a teda súčasťou našej práce v našom výbore. Myslím, že je to teraz ten správny čas pre e, skupinu Zelený. My sa domnievame, že teda správa pani Saifi je vynikajúcou správou, tak ako to bol vedal aj Kader Arif. E, je potrebné tam ešte vyjasniť e, koncept reciprocity, ktorý je spomenutý, ak sa nemýlim, v úvodnom ustanovení C či teda ide o reciprocitu práv, alebo či ide o reciprocitu obchodných výhod. Vieme, že toto bola veľká časť diskusie, hlavne v, pokiaľ ide o, o dohody obchodom partnerstvom a teda aká úroveň asymetrie, aká úroveň reciprocity. A ďalej my sme už pani Saifi ju oboznámili s Naším pozmeňujúcim návrhom k odseku 9 my by sme chceli, aby bolo jasne tu zmienené o tom, že klimatické rokovania sú najprv v rámci OSN a nie v rámci toho, čo by sa mohlo objaviť teda v tomto texte. Myslím, že to je len taký problém nedorozumenia v rámci G20 o klíme. Ďakujem. Thank you, Catherine. Táto rozprava nadvezuje na predchádzajúcu a je, tu skutočne v tom správnom čase, ale zároveň je trochu metúca. Myslím si, že niektoré záležitosti v oboch týchto správach sa prekrývajú. Podľa mňa je tu kľúčový aspekt a to sú štandardy pre životné prostredie pri obchodovaní, ktoré sú kľúčom nielen k dobrým obchodným praktikám, ale mimoriadne dôležité pre vôbec prežitie človeka ako druhu na tejto planéte. Príliš často sa stávajú tieto dve veci do protikladu, ľudské právo na jednej strane, životné prostredie na druhej, keď hovoríme o ničení pralesov, kde žijú pôvodní obyvateľia a podobne. Tieto dve veci sú zároveň úzko prepojené, preto vítam túto správu, ale sú tu isté veci, ktoré sa týkajú uplatňovania práva, monitorovania, či sa právo dodržuje a obdobia pred vyjednávaním, ktoré by sme mali modelovo spracovať. Najmä čo sa týka environmentálnych štandardov, dosť ťažké je povedať tretej krajine, nevyrúbavajte vaše lesy, pričom tie lesy môžu byť jediný, jediné bohatstvo, s ktorým môžu obchodovať, používať pri obchodovaní. Takže treba byť naozaj citlivý, lebo jednoducho v súčasnosti je to tak, že kradneme zdroje rozvíjajúcim sa krajinám, neobchodujeme s nimi otvorene a to či vôbec sa vykazuje, koľko sa platí za tovary. To by mohlo byť dôležité pre štatistiky dlhodobo. Ďakujem za príspevok. Joe má slovo, poprosím vás, buďte struční, ste ne, prišli neskoro. Ďakujem, pán predsedajúci. To bolo lietadlo, viete, meškalo, tak preto som prišiel neskoro. Viem, že sa to dá pochopiť. Nie som spokojný s touto správou. pretože sa nezameriava na tie správne ciele vo ľudských právach a v environmentálnych štandardoch, pretože jadro problému je v tom, ako správne obchodovať. Podľa mňa záujmy Európskej únie, veľké obchodné záujmy sú v tomto texte zvýrazňované a otázka spoločenskej zodpovednosti a štandardov týkajúcich sa životného prostredia sú vágne a to, čo treba vlastne urobiť, akčné kroky nie sú jasne sformulované. Skôr to vyzerá, že by sme mali mať pozorovateľský status a nie touto správou prispieť k nejakej zásadnej zmene. Podľa mňa realita obchodovania EÚ a povaha ľudských práv a obav týkajúcich sa životného prostredia sa dá v praxi demonstrovať nedávnou dohodou o voľnom obchode s Kolumbiou. Na nešťastie, takáto je realita. EÚ sa dohodla s Kolumbiou, pričom v Kolumbii sa porušujú ľudské práva nehorazným spôsobom. Vážený pán predseda, podľa mňa všetky dohody o voľnom obchode, ktoré ratifikujú jednotlivé strany, by mali mať zapracovanú na vyhlásenie o ľudských právach v súlade s medzinárodnými predpismi a takisto kapitola, táto kapitola by mala byť e, rovnaký záväzný status ako všetky ostatné biznis kapitoly. Čo sa týka verejného monitorovania a dodržiavania ľudských práv, tam by som povedal, nedávno som bol v delegácii, ktorá šla do Kazachstanu. S Kazachstanom zatiaľ nemáme dohodu o voľnom obchode, ale sú tam už mnohé európske firmy, ktoré uzavreli lukratívne kontrakty na energetické záležitosti. A v oblasti ľudských práv a porušovania týchto ľudských a politických práv neuveriteľne brutálne, bohužiaľ, Tieto krajiny EÚ nezapracovali do dohôd s veľkými firmami žiadnu otázku ľudských práv. Takto vyzerá realita a je to tieň, ktorý vrhá takéto správanie sa na obchodovanie. Slovo má teraz komisia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za niekoľko pripomienok k správe pani Sajfi. Boli to eh, veľmi eh, stručné pripomienky, budem sa snažiť eh, odpovedať teda aj na otázky, ktoré položila pani Sajfa, pokiaľ ide o otázky pokut. Tá správa pani Sajfi bola kompletná, ale hutná. E, sú tu niektoré časti správy, e, ktoré obsahujú tie sankcie, ktoré momentálne komisia sa snaží implementovať. Potom sú tam ďalšie prvky, ktoré navrhujú ešte posilnenie týchto častí, aby sa zlepšili e, súčasné nástroje a po tretie tu sú aj nápady pre budúce sankcie, pre budúce iniciatívy, niečo, čo v súčasnosti ešte neexistuje nezabezpečujú európske inštitúcie. Komisia samozrejme bude sa snažiť e, vo svojich nových usmerneniach zapracovať tieto nové myšlienky, ako aj nápady, s tým, že treba zohľadniť tiež niektoré technické a praktické otázky, ktoré sú zásadné. Ide teda o pozmejúce návrhy, kde pani e, Saifi poprosila komisiu, aby teda e, vyriekla svoje názory k týmto americkým otázkam. V súčasnosti máme tri alebo štyri modely, ako integrovať túto otázku, environmentálnu otázku do ob- dohôd o obchodnej výmeny. Sú tu teda modely, ktoré stanovujú právne povinnosti ruka v ruke s procesom monitoringu, kontrolu, s účasťou verejnosti, teda občianskej spoločnosti. To by chcela komisia podporovať. Potom je tam model USA, kde právne záväzky idú ruka v ruke s obchodnými koncesiami. Potom tá logika spočíva v tom, že ak krajina, ktorá manipuluje s právami pracujúcich, aby mala komparatívnu výhodu, tak je potrebné, aby sme mohli zareagovať obchodnými nástrojmi. Potom tu je tretí model, to je taký kanadský model, pre e, otázku pracovných noriem, ktorý okrem toho, že je obchodným norm, je to vlastne aj otázka menových e, sankcií a menových sankcií, ktoré budú vyžadované v rámci jurisdikcie tretich krajín, ktoré nedodržiavajú tieto právne záväzky. Tieto tri modely sú v súčasnosti možné realizovať. Avšak tu máme technické praktické otázky, ktoré sú tiež zásadné a ktoré viedli USA a Kanadu nikdy neaplikovať tieto sankčné mechanizmy, či menové alebo ekonomike vzhľadom na právne možnosti alebo nástroje, aby viedli tretie krajiny k tomu, aby Eh, nemuseli využiť svoje rozpočtové prostriedky, aby platili tieto eh, pokuty za nedodržiavanie legislatívy. Nebudem viacej k tomu hovoriť, ale komisa sa domnieva, že je to bod, kde by sme potrebovali mať ozajstnú diskusiu, avšak táto diskusia by mala byť podľa nášho názoru sa mala týkať všetkých technických, politických aspektov samozrejme, všetkých praktických otázok, aby sme naozaj zistili, eh, ktorý model si vyberieme. A teraz ešte, pokiaľ ide o klauzulu ľudských práv a takisto jej zapracovanie do všetkých obchodných eh, dohôd. Chceli sme vám len oznámiť, že v rámci obchodných dohôd máme veľa takýchto otázok. Máme teraz eh, dohodu, ako zabezpečiť energetické štandardy. Domne, iste tu možno zapracovanie takejto klauzuly o ľudských právach nie je až také dôležité, avšak sú aj situácie, kde otázky ľudských práv sa nachádzajú v rámcových dohodách EÚ, ktoré pokrývajú tiež obchodné dohody. Takže tu by sme vlastne nemali duplicitne zapracovať túto otázku. Možno by som chcel navrhnúť to, aby sme zabezpečili systematickosť v týchto otázkach, čo niekedy nie je tou najvhodnejšou možnosťou. Takže to sú všetky pripomienky, ktoré som vám chcela navrhnúť. To... Ďakujem. A teraz vraciam slovo spravodajkyni pani Saifi. Áno, veľmi stručne, pán predseda. Lebo vidím, že už sme sa omeškali, že Chceme zabezpečiť, aby všetky tieto rokovania o klimatických záležitostiach boli na pôde OSN a nie G20. Ja chcem povedať pánovi Tellerovi, ktorý si želal, aby tá kapitola o ľudských právach a tak ďalej bola skutočnosťou. Komisia práve na to odpovedala. Chcem zabezpečiť e, rovnováhu v tejto správe, pretože existuje už e, veľa zmienok o ľudských právach, takže nechcela som to tak eh, zaťažiť. A Kader Arif, myslím, že tento aspekt, ktorý si spomenul, tak to už je v bode 13 a v bode 4 zapracované. Chcel som vedieť, že čo chápeš tou záväznou jurisdikciou? Či chceš zaviesť sankčné mechanizmy, alebo ako to urobila USA? Nepochopila som to. Požiadala by som Európsku komisiu, aby možno odpovedala, ale bolo by potrebné, aby troška upresnil, čo chápe záväznou jurisdikciou, pretože Bod 13 a 14 sa týkajú toho, čo on žiadal. Otázku, spomenúť otázku sankcií, ale Toky by som odpovedal, že upresním teda Chcel by som veľmi rýchlo spomenúť tú skutočnosť, že k 5. oktobru, tak ako pred predchádzajúcu správu, by sme mali stanoviť lehotu pre pozmeňujúce správy, pretože moja skupina 13. oktobra organizuje kolokvium, teda konferenciu na túto tému a všetkých vás vítam. Pani Saifi, veľmi stručne. Áno, chcel by som poďakovať, teraz už končím um, všetkým kolegom za ich pripomienky. You, Saifi. Deadline... Ďakujem pani Saifi. Termín pred predkladanie návrhov je 5. október o 6. večer. Takže pamätajte na to, že je to o 6. večer pre obidve správy. A teraz Janik. Pán predseda, ešte predtým, než začnem, by som chcel poďakovať Eh, zástupcovi komisie za jeho odpovede. Domnievam sa, že nám tu priniesol veľmi politické odpovede tejto diskusii. Ale myslím, že to je dobré, keď komisia príde a snaží sa nám napomôcť eh, túto našu diskusiu obohatiť. Chcem mu za to poďakovať. On ma síce nepočúval, ale to je jedno. No, on si teda už povedal to svoje, ale tak na čo by počúval? No, nevadí. Pokiaľ ide o otázku obchodu a klimatických zmien, my už sme mali diskusiu o tejto otázke. Preklady máte k dispozícii od minulého týždňa. Chcel som spomenúť len niekoľko bodov, ktoré nájdete v mojej správe. Myslím, že e, tu bolo niekoľko požiadaviek smerom na komisiu a je dôležité, aby sme o tom diskutovali. Chcem poďakovať e, tiež, ak niekoľko akí z jej zástupcov sú tu prítomní, ak sú tu takisto zástupcovia výboru BVNV za ich pripomienky k tejto správe. Samozrejme, že to, ako to už bolo povedané, prevzalo niekoľko mm, bodov z správy pani Saifi, hlavne pokiaľ ide o dôležitosť e, prepojiť e, sekretariat s prácou v rámci VTO ale troška špecifickejšie by som k tomu povedala. Posilniť interakciu medzi obchodom a ochranou klímy. Samozrejme, že si želáme, aby tu sa zvyšovala výmena, pretože to napomôže boju proti klimatickým zmenám. Avšak myslím, že je medzi nami dôležité, aby či pôjde o tovar, služby alebo technológie, aby sme si uvedomili a boli schopní si zabezpečiť také kritéria, ktoré by išli v prospech životného prostredia, ako aj proti, alebo v rámci boja proti klimatickým zmenám. Pokiaľ ide o transfer technológií, vieme, že aj keď eh, tu nemáme aj keď tu máme veľa technológií, ktoré sú v prospech boja proti, životnému, eh, proti eh, klimatickým zmenám. Aj veda nám napomáha v tomto. Myslím, že by bolo veľa, by bolo dobre zabezpečiť výmenu technológií a toto môžeme však e, vylúčiť e, krajiny, ktoré nemajú dostatočne e, dobré technológie, ktoré nemajú trebárs e, patenty a teda veľmi ťažko môžu využívať tieto nové technológie, hlavne teraz myslím na e, krajiny na ceste rozvoja. Ďalej otázka fosílnych palív. Máme tu odporúčania G8, odporúčania Európskeho parlamentu. Vieme, v akom akej situácii sa momentálne nachádzame. Ide o 500-600 miliónov. A to nemôže byť kompatibilné práve s otázkou ochrany životného prostredia. Takže Európska únia by mala byť akýmsi lídrom v tejto otázke a takisto by to malo byť súčasťou diskusie, ktorú chceme viesť s Európskou investičnou bankou. Teraz otázka cien. Máme tu otázka úniku uhlíka dôležitá vec pre EP, pre EÚ. Diskutujeme o ambícii EÚ, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Často aj o tejto otázke. Európska komisia častokrát spomína vo svojich dokumentoch práve o ten prechodu do 20-30 únik uhlíka. Chceme však si zabezpečiť nástroje, aby sme mohli ochraňovať európsky sektor, ktorý by mohol byť ohrozený v oblasti hospodárskej súťaže, ak EÚ nebude ambicioznejšia Teraz, eh, keď eh, zoberieme dokumenty EK, tak bolo by dobre, aby sme prestali s tými fantazmami. Nemáme tu 164 eh, priemyselných sektorov, ktoré by boli ohrozené týmto únikom uhlíku. Je to obmedzenejšie, ale mali by sme si uvedomiť, že ide naozaj o nebezpečenstvo a mali by sme prestať s touto filozofiou, ktorá spočíva v tom, že aby sme akceptovali všetky priemyselné sektory, aby všetci mali výnimky, hlavne v rámci tohto nášho systému výmen kvót emisí. Mali by sme lepšie zapracovať do medzinárodnej výmeny aj v rámci VTO otázku tovarov podľa ich eh, klimatického dopadu alebo dopadu na životné prostredie. Samozrejme, že to bude mať dopad na antidumpingové kritéria, ako aj na Um, otázku konkurencie. Toto by sme mali podporiť, eh, túto diskusiu v rámci VTO, aj keď eh, tieto rokovania sú veľmi ťažké. Európska únia by mala pokročiť eh, vpred, hlavne pokiaľ ide o biopalíva a snažiť sa to integrovať do bilaterálnych dohôd, také kritéria trvalou udržateľnosti. Chcel by som tiež pripomenúť, ak teda nehovorím hlúposti, že USA zapracovali do svojich e, obchodných e, dohôd s Kongom celý zoznam tých nerastov, ktoré teda týchto drahých kovov, ktoré sa dovážajú do USA, že e, tieto nerastné suroviny nefinancujú vojnový konflikt v regióne a vidíme, že USA, keď je schopné to urobiť, tak aj my by sme to mali zapracovať niečo podobné do našich výrobných postupov a metód. Pokiaľ ide o obchodné dohody EÚ s našimi partnermi. Mali by sme sa ubezpečiť o tom, že toto neohrozuje boj proti klimatickým zmenám a nepodporovať e, zhoršovanie e, prírodného bohatstva, ktoré by práve ovplyvnilo tieto klimatické zmeny. Teda ide o otázku odlesňovania, poľnohospodárstva, e, modelov, ktoré explicitne alebo implicitne podporujeme v krajinách Južnej pologule a na záver, pán predseda, vidím, že vy už sa ponahláte, ak teda, nepochyb- ak teda nepochybujem, nespochybňujem teda váš záujem o túto otázku. Váš mandát predsedu vás nutí k tomu, aby ste boli striktní a dodržiavali čas, takže musíme sa ubezpečiť, že keď rokujeme s Kanadou, Nemali by sme dogmaticky spochybňovať napríklad eh, Ontario Green Energy Act, ktorý tu má otázku o obnoviteľných zdrojov energia Takže mali by sme pozorne toto sledovať a ďalej sa venovať integrácii dopravy, ktorá je dôležitou oblasťou a je potrebné podľa nás do každej obchodnej dohody zapracovať kapitolu o klíme, ktorá by umožnila tiež zhodnotiť tú bilanciu o úniku uhlíka, ak táto bilancia bude príliš negatívna alebo teda zlá, tak mali by sme k tomu prispôsobiť tieto obchodné dohody. Potom tu máme diskusie aj na iných výboroch, ako aj na našom výbore o otázke mechanizmu inovatívneho financovania, teda otázka klímy sa tohto tiež týka. Ďakujem, Robert, za ten čas, ktorý si mi udelil k tejto správe. Thanks, Janek. Uh, Na zozname máme ešte troch ročníkov. Wickfried, Kaspari, Quartfelda a Joe Higgins. Napriek tomu končíme, pretože tí, ktorí sú prihlásení, môžu hovoriť veľmi stručne a žiadnych ďalších nepripustíme. Naozaj máme málo času. Ďakujem za slovo, Robert. Nechcel som sa prihlásiť do diskusie, ale som tu na miesto Georgia Kutasa, takže všetko, čo poviem, ako keby povedal on. Súhlasím so všetkým, čo hovorí, takže sme vlastne jedno telo, jedna duša. Podľa mňa kľúčové momenty, kedy Európska únia sa mohla vyjadriť jedným hlasom, premeškala jeden z týchto momentov, bolo v Kodani v roku 2009. A napriek tomu, aby sme sa postavili do role lídra, EÚ teda naozaj sa ničím nepreukázala na tomto fóre. Lenže napriek tomu musíme aj my bojovať proti klimatickým zmenám a to v súlade s ostatnými právnymi normami. Myslím si, že by sme sa mali venovať boju proti klimatickým zmenám, znižovaniu emisií a toto všetko zapracovať aj do obchodných aktivít. Zvýšenie obchodovania je vždy dobré pre spoločnosti, pretože to stimuluje hospodársky rast. Napriek tomu to má niekedy zlý dopad na klimatické zmeny a treba to všetko brať do úvahy. Priemyselné krajiny by si mali prevziať zodpovednosť za odlesňovanie, ktoré spôsobuje globálne obchodovanie. Mali by sme cítiť súnáležitosť s krajinami, ktoré sa ešte len rozvíjajú. OSN podporuje environmentálne priateľský priemysel, zelený priemysel a Európska komisia by mala tiež zaviesť toto všetko na legislatívnej úrovni, aby sme chránili životné prostredie a pomáhali tretím krajinám. Mali by sme zvyšovať povedomie o tom, aké dopady naozaj majú klimatické zmeny nielen v Európe, ale v celom svete a ako to dopadá na VTO. Myslím si, že treba vziať do úvahy aj regionálne klimatické zmeny, ktorými to môžeme ľuďom približiť. Sú tu medzinárodné zmluvy, ktoré sú via, ktorými sme viazaní. Ja aj pán Kutas sme vďační za príspevok Svetovej organizácie pre ochranu životného prostredia, keby takéto niečo existovalo. A ešte chceme poďakovať za prácu spravodajcu. Vážení kolegovia, myslím si, že táto správa sa vydala tým správnym smerom. Keď si pamätám pôvodné znenie, ktoré sme hovorili, v ktorom sme tiež hovorili o súvislosti medzi obchodovaním a klimatickými zmenami, tam sme sa zameriavali na tie negatíva a primárne iba na ne, ale teraz v tejto správe sme vyváženejší, pretože negatívne aspekty obchodovania na životné prostredie sú vyvážené environmentálnymi aktívami, dobrými dopadmi, pretože existujú nové produkty, ktoré pomáhajú znižovať emisie CO2 a to znie dobre. Je tu jedna téma, o ktorej by sme si však mali povedať viac. A tá je o emisiách. Vo výbore sme ešte nehovorili o tomto aspekte, len o niektorých iných kritických aspektoch. Ide mi o toto. Mali by sme nájsť isté riešenie pre našich obchodných partnerov, pretože títo, niektorí z nich e, škodia životnému prostrediu, dokonca tu existuje termín climate dumping. Myslím si, že aj takéto výrazy by sa mali objavovať v našej správe. lebo existujú už vyjadrenia z iných stran, ktorými by sme sa mohli inšpirovať a zapracovať ich. Ďakujem za správu, sú tam dobré myšlienky a teším sa na pozmenujúce doplňujúce návrhy. Dúfajme, že ich nebude priveľa a že zlepšia celkové znenie. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Hovorí ďalší rečník. Čoraz viac sa tu dozvedáme o výhodách medzinárodného obchodovania pre životné prostredie, najmä v budúcnosti. A nehovoríme o lacnej pracovnej sile, hovoríme o lacných emisiách CO2. V Európe so spotrebou energie sa spájajú mnohé dane, mnohé pravidlá, sme čoraz zviazanejší v energetike a na druhej strane niektoré časti sveta, napríklad e, ďaleký východ, sú subvencované štátom v energetike a ich priemyselné odvetvia sú exportne orientované. Takisto ceny za energie sa subvencujú, dotujú a potom sa to všetko vyváža toto je podľa mňa hlavný problém. Minulý týždeň som napríklad počul, že Európska komisia vo svojej novej obchodnej politike plánuje deregulovať, čiže liberalizovať import metalurgických výrobkov. A metalurgické výrobky sú skutočne náročné na energetiku, na energiu. A samozrejme, že čo sa stane, všetky výroby sa presunú na ďaleký východ a oveľa viac CO2 sa uvoľní, keď sa vyrobí ten istý produkt v tejto časti sveta a nie u nás. Toto si myslím, že nie je žiadna pomoc životnému prostrediu, že to nerieši vyhnutie sa klimatickým zmenám, pretože takéto presuny výrob len zhoršujú emisie CO2 a životné prostredie. Práve tie štáty, ktoré zabranili kodanskej iniciatíve, teraz získavajú medzinárodné obchodné výhody týmito rôznymi dohodami. Myslím si, že by sme mali podporiť znižovanie emisí CO2, nie ich zvyšovanie. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo a ja, kolega Helmut Scholz, sa tejto téme venoval a chcel by povedať, že je celkovo spokojný s tým, čo predložili tieňoví spravodajcovia. Nová stratégia Európy do roku 2020 by však mala byť v súlade s tým, o čom hovoríme a s kľúčovými zisteniami a závermi e, medzinárodných fór. Napokon, pán predsedajúci, koherentnosť je slovo, ktoré tu znie často v tomto výbore a aj znelo za ostatných 12 mesiacov. Ale realita obchodovania v Európskej únii a politika Európskej únii v oblasti ľudských práv a demokratických práv je čosi, kvôli čomu je jasné, prečo voláme po súdržnosti, po koherencii, ochrana životného prostredia je ďalšia vec, ktorá k tomuto všetkému pristupuje. Ako sa robí obchodovanie, ako sa robí biznis veľkými firmami aj v EÚ, aj medzi EÚ a inými vonkajšími subjektmi, to je nekoherentné, nesúdržné. Aké koherentné je znečisťovať životné prostredie tým, že dovážame zeleninu a ovocie z jednej krajiny, prevážame ju do vzdialenej krajiny a toto lietadlo, ktoré letí týmto smerom, stretne v polovici svojej cesty lietadlo naložené ovocím a zeleninou, ktoré letí opačným smerom. Vidíte to vo všetkých supermarketoch v Európskej únii. Neviem, či akumulovanie obrovských osobných ziskov pri transnárodných korporáciách je niečo, čo životné prostredie vydrží dlhodobe. Myslím si, že toto niečo, takéto niečo musíme zmeniť. Joe a potom komisia. Hovorí pán predsedajúci, ďakujem za slovo, hovorí Joe. Komisia si preštudovala tento dokument a vypočula si rozpravu s veľkým záujmom. Pokladáme tento dokument za konštruktívny, užitočný a poznamenali sme si mnohé pripomienky, ktoré sú podnetné. V mnohých týchto záležitostiach komisia má podobný názor, ale sú tu niekoľké konkrétne body, kde súčasné rozmýšľanie komisie, filozofia sa odlišuje od vášho. Chcel by som spomenúť niekoľko prvkov v tejto správe, ktoré konkrétne sa odlišujú. Únik uhlíka je prvou témou. Komisia je toho názoru, že Situácia pri úniku uhlíka vyžaduje neustále monitorovanie a analýzu, pretože je to čosi, čo sa vyvíja. Naposledy sa takéto vyhodnotenie e, robilo v minulosti a opatrenia na zabranenie úniku uhlíka E, ktoré sa prijali v roku 2009, sú zatiaľ dostatočné a netreba ich meniť, takže budeme naďalej len monitorovať, či je tomu naozaj tak. Ďalšia záležitosť sú PPM, metódy e, produkcie, výroby. Toto je najkontroverznejšia téma pri e, VTO. VTO je proti týmto metodám produkcie a či sa podarí zmeniť tieto pravidlá alebo dospieť ku konsenzu, to je dosť uh, neisté. V tejto správe sa navrhuje aj systematické využívanie kritérií pri bilaterálnych dohodách. Tu treba si byť vedomý odborných a technických problémov pri vytváraní takýchto plánov, pretože napríklad pri biopalivách, kde sme naplánovali uh, isté veci sa potom stali záležitosti, ktoré ilustrujú ťažkosti v tejto oblasti. Teraz niečo k návrhu, ktoré sa týkajú doložiek v zmluvách s tretimi krajinami, ktoré sa týkajú boja proti klimatickým zmenám a podpore životného prostredia. Treba zabezpečiť, že sa vyhneme protekcionizmu, pretože by bol nebezpečný precedens, ak by sme takéto politiky umožnili, aby prenikli do doložiek aby sme ich ešte aj financovali. A napokon poznámka k financovaniu klimatických eh, opatrení proti klimatickým zmenám. Komisia je za transparentnosť a je za to, aby EÚ dodržiavala svoje finančné záväzky v tejto veci, pripravuje podrobnú správu, ktorá bude prezentovaná v Cancúne a takisto sa pokúšame kompilovať informácie z nových členských štátov o tom, ako sa s týmto vysporiadali. Ďakujem za slovo. Ak by ste mohli byť veľmi struční, poprosím vás o zhrnutie. Ďakujem pekne za pripomienky mojich kolegov, ako aj zo strany komisie. Ja vidím veľmi pozitívne to, že tu máme dve možnosti v rámci súčasného kontextu buď dodržať v súčasnom štádiu ambície EÚ v oblasti klímy, alebo znížiť ich, pretože nemáme medzinárodné dohody, buď e, teda si vytvoríme nové nástroje, ktoré umožnia, keď to bude potrebné, ochraňovať priemysel, ktorý by bol ohrozený a mohli by sme na pomoc ich zlepšeniu. Avšak myslím si, že skôr ideme tou cestou druhej možnosti, boj proti klimatickým zmenám, tak ako to spomenula komisia na základe iniciatívy komisára, je príležitosťou pre európsku priemysel, ako aj pre európske Vosko na medzinárodnej scéne, ako a tu som si dobre vypočul poznámky zo strany komisie, sa pohnúť pred, ale my takisto eh, chceme ísť v línii tej správy komisie, ktorá je oveľa viacej, ktorá má dosť eh, kritický náboj, pokiaľ ide o smernicu o úniku uhlíka. Myslím, že tu sú tu je tá oblasť, ako by sme mohli zúžiť eh, pole pôsobnosti pre e, výnimky ako aj kvóty e, zadarmo. Tak ako to už povedal, myslím, Daniel Kaspari, ak, e, ako to povedala aj pani Saifi, napríklad výhody mechanizmu pre únik uhlíka vlastne umožní uh, Európa by bola ambicioznejšia a bude môcť stimulovať aj ďalšie nástroje, aby, e, ďalšie krajiny, aby sa vybrali týmto smerom. You, uh, Ďakujem. Termín na predkladanie návrhov je 5. október, čiže rovnako ako pre ostatné správy a máte aj moju plnú podporu, to už viete. Dobre, takže prejdeme ďalej k stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora, pán Kazak. Ďakujem pekne, Robert, drahí kolegovia, pretože vidím, že čas na sladší, tak budem sa snažiť byť stručný v tej mojej prezentácii. Mali sme už prvú výmenu, vypočutie, ktoré bolo zorganizované mojim kolegom z výboru AFET ohľadom samotnej stratégii, o samotnej správe, kde sme mohli už vyjadriť. Ja som sa teda mohol vyjadriť, hovorí pán rečník svoje vlastné stanovisko o tejto stratégii, ale chcel by som vám odprezentovať niekoľko stručných myšlienok, niekoľko kľúčových bodov, ktoré navrhujem v rámci nášho výboru čo je vlastne stanovisko nášho výboru k tejto správe. Poprvé, je potrebné uznať to, že s hospodárskou a finančnou krízou tie krajiny, ktorých sa to najviac týka, boli veľmi zasiahnuté či už ide o, lebo ide o veľmi zraniteľné krajiny, čiže bol tu škodlivý dopad na, na rast, na mieru rastu približne 6 a preto chcem odporučiť, aby tu bolo zabezpečené posilnené partnerstvo, hlavne v rámci organizácie pre spoluprácu v rámci Čierneho mora, aby sme teda odstranili tieto škodlivé dopady posilnením finančnej legislatívy, ako aj bankovej legislatívy, zlepšenie dôveryhodnosti, ako aj rozpočtovej transparentnosti. Po druhé, sa domnievam, že synergia v oblasti Čierneho mora, ktorá bola spomenutá v roku 2007, poskytla e, nový stimul pre regionálnu spoluprácu, ale domnievam sa, že tiež tu treba byť ostražitý, aby sme nemali e, duplicitné iniciatívy v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o synergiu oblasti Čierneho mora a východné partnerstvo, je potrebné presne zamerať tie priority týchto iniciatív, aby sme z toho mali čo najväčší profit. Po tretie by som chcel spomenúť to, že Organizácie pre hospodárskú spoluprácu Čierneho mora, ako aj organizácia už má za sebou približne pozitívnu 20-ročnú bilanciu, ale zdá sa mi, že počas v roku 2012, keď oslovovať 20 rokov, by bolo dobré urobiť takú 20-ročnú bilanciu a navrhnúť niekoľko reforiem, aby sa optimalizovali jej štruktúry, jej chod, niektorých jej orgánov, napríklad eh, Banku pre obchod a rozvoj. A po, tre, po štvrté si myslím, že tá synergia v oblasti Čierneho mora má tiež pozitívny dopad a to sú priority, ktoré sú obzvlášť zamerané na oblasť dopravy, energetiky, obnoviteľných zdrojov energie. Toto by malo byť eh, ponechané Mali by sme naďalej stimulovať a podporovať obnoviteľné zdroje energie, ako aj výstavbu strategických infraštruktúr, ako napríklad cestných eh, infraštruktúr v oblasti Čierneho mora, ako aj námorných eh, infraštruktúr s tým, že eh, nebudeme strácať zo zreteľa to, aby sme neohrozili námornú bezpečnosť. A po piaté, drahí kolegovia, vítam to, že tu stále viacej krajín z e, regiónu, ktorí sa stávajú členov VTO. Bude to mať tiež pozitívny dopad na zosúladenie pravidiel VTO, ako aj Európskej AKI. Takže preto navrhujem, aby sme spustili výzvu všetkým krajinám regiónu, aby pokračovali v tom, aby odstraňovali obchodné prekážky a dokázali rozpočtovú, e, dodržať prísnu rozpočtovú disciplínu. You, Ďakujem pekne. Pán Kazak, mám troch rečníkov. Uzatvoril som už rečníckú listinu, takže to bude všetko. Jules. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som na úvod povedať, že myslím si, že sme si vypočuli dobrý názor a plne súhlasím s kolegom, že vypočutie pred dvoma týždňami bolo veľmi dobré a že prinieslo veľmi dobré argumenty eh, na to, alebo k tomu, že tú eh, synergiu musíme preniesť do stratégie Čierneho mora musíme od roku 2007 e, sme veľmi prítomní v oblasti Čierneho mora a len jedna poznámka možno k duplikácii. Áno, je to oprávnená obava, ale ja som vždy za pozitívne výrazy a možno, že by sme mali skôr hovoriť o e, doplnkovosti Takže budúca černomorská stratégia by e, mohla predstavovať e, doplnenie pre budúce e, východoeurópske partnerstvo a stratégiu spolupráce. Potom finančná podpora v regióne. Myslím si, že táto stratégia by mala obsahovať e, finančnú pomoc e, z EIB, <clears throat> zo štrukturálnych predstupových fondov, aby sa vybudovala veľmi dobrá, zdravá perspektíva do budúcnosti. A potom ešte nakoniec jedna poznámka k návrhu o energetike, pretože toto je veľmi dôležitá otázka v regióne Myslím si, že celý región eh, by mal smerovať k integrácii eh, do nového celoeurópskeho energetického trhu, akokoľvek už teda bude vyzerať. Eh, hovoríme tu o niekoľkých najdôležitejších projektoch, napríklad Nabucco, South Stream, alebo mm, projekt skvapalňovaného plynu. Samozrejme, tých projektov by mohlo byť viac a treba hovoriť aj o obnoviteľných energiách, e, pretože tieto sú tiež veľmi dôležité pre tento región. A mohlo, mohol by sa tak podporiť udržateľný rozvoj, ako aj nové pracovné miesta, čo samozrejme je veľmi relevantné. Ďakujem, Jules Píla. Bela, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že správa veľmi dobre poukazuje na význam infraštruktúry, na rozvoj infraštruktúry v tejto oblasti a myslím si, že ešte jasnejšie by sme mali hovoriť o význame rozvoja prístavov, predovšetkým Kostanca v Rumunsku a rozvoji tohto e, prístavu tento prístav e, je e, veľmi e, blízko, asi štvrtinu vzdialenosti od nás, oproti teda tomu, ako sú vzdialené západné prístavy, ale jednoducho západné ne, nevyužíva sa tento prístav, využívajú sa západné prístavy a potom kamióny na dovážanie napríklad tovaru do Bukurešti alebo do Budapešti len kvôli zastaranej e, technológii a vybaveniu prístavu v Konstance e, desaťkrát dlhšie trvá napríklad nalodenie tovaru, naloženie tovaru na loď, než v Rotterdame. A je to tiež jeden z najbližších prístavov k Dunaji, e, čo je jedna z najdôležitejších vodných ciest v Európe. Ja by som bol rád, aby e, spravodajca tu zahrnul aj význam e, Dunajskej, podunajskej stratégie a, a význam rozvoja prístavu v Konstanci. Ďakujem, znova hovorím e, za e, pána e, Kutasa. Požiadal ma o to, aby som mu teda vypomohol. Táto stratégia pre Černé more myslím, že je veľmi pozitívna. EÚ má veľký záujem o tento región z politického aj z iného hľadiska dve člen, dva členské štáty, Rumunsko a e, Bulharsko, majú hranicu s Čiernym morom a potom e, sú tam Turecko, Rusko a tak ďalej, veľmi dôležité krajiny a EÚ e je veľmi dôležitým obchodným partnerom tohto regiónu. Turecko Rusko je veľmi e, významným obchodným partnerom Európskej únie a je najväčším partnerom pre Rusko a Rusko je jedným z najväčších partnerov pre Európu EÚ. tak e, aj z tohto hľadiska je táto stratégia pre túto oblasť e, veľmi relevantná. Myslím si, že prostredníctvom tejto stratégie by sme sa mali snažiť posilniť spoluprácu v regióne a riešiť rôzne otázky vrátane obchodu, ale tiež širšie otázky, ako je e, rozširovanie, susedská politika a tak ďalej. Tiež by e, to malo byť nasmerované aj na Južný Kaukaz a možnosť vstupu do EÚ pre Moldavsko. Táto stratégia by mohla byť aj inštitucionalizovaná, e, mohla by tam existovať istá, e, istá parlamentná dimenzia, istý rozmer, a ešte by som sa samozrejme chcela aj poďakovať správodajcovi za veľmi dobrú správu. Ďakujem, Martin. Bohužiaľ, komisia sa nemohla zúčastniť, e, poslali svoje ospravedlnenie. Neviem, že či by si mohol zhrnúť to, čo tu odznelo, či si s tým spokojný. Áno, chcel by som poďakovať všetkým mojim kolegom za ich e, veľmi cenné príspevky veľmi zaujímavé, veľmi užitočné. Súhlasím s názorom pána Winklera, že je potrebné hovoriť o energetickom aspekte, ako aj o energetických eh, nových eh, cestách eh, v oblasti energetiky, ktoré prechádzajú celým regiónom Čierneho mora a obzvlášť treba sa tomu venovať v rámci nášho strategického prístupu. Ďalej, pokiaľ ide o odporúčanie nášho kolegu zdôrazňovať dôležitosť prístavov Čierneho mora, hlavne prístav Konstanci. Myslím, že to je dôležitá otázka, ale je pravda, že musíme to vždy e, spojiť aj s ďalšími iniciatívami, ktoré som spomenul v mojej správe, ako aj s Dunajskou stratégiou. Je pravda, že sú niektoré prístavy, ktoré sú strategicky dôležité nielen Konstanca, ale takisto aj Varna. pre námornú dopravu a pre spojenie s cestnou a železničnou sieťou. Mali by sme to zapracovať, tento aspekt do tejto správy a tiež súhlasím s názorom pána Leichtfrida, že je potrebné tiež poskytnúť širší rámec a strategickejší zameraný tiež na rozšírenie ďalších iniciatív, ako je napríklad východné partnerstvo a susedská politika. Ďakujem. Politika susedstva. Ďakujem. <coughs> Martin. Ďakujem, Martin. 5. október je termín pre predkladanie návrhov. A teraz prechádzame k bodu 11. Poskytnutie záruky EÚ EU, Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk za úvery. William, uh, ďakujem, pán predsedajúci. Na no, úvod by som chcel zdôrazniť, pretože teda uh, smerom k pánovi Lekfridovi aj ďalším uh, chcem povedať, že áno, ja som bol zvolený a možno si pán Lekfrid nevšimol, že moja strana získala uh, viac mandátov, e, viac hlasov pri voľbách do Európskeho parlamentu než jeho strana. Nož, e, a k tejto správe e, myslím si, že by bolo treba trochu zjednodušiť jazyk, objasniť to, čo sa povedalo, zracionalizovať požiadavky a zdôrazniť v súčasnom kontexte keď občanov EÚ žiadame o viac e, peňazí e, z daní, e, jednoducho zracionalizovať fungovanie princípy týchto našich inštitúcií. Myslím si, že by sme mali vymazať frázy alebo vety, Eh, alebo navrhol by som eh, tie vety, s ktorými eh, moja strana nesúhlasí. Ďakujem teraz pán Winkler. Ďakujem, ďakujem Robert za slovo, ďakujem aj za prezentáciu, naozaj som si pozorne prečítal. 45 doplňujúcich a pozmenujúcich návrhov, ktoré prišli od našich vážených kolegov poslancov. Začnem tým, že naozaj veľmi súhlasím s princípmi riadneho finančného manažmentu, zodpovednosti a transparentnosti, ktoré odrážajú e, to, je to stanoviska, ktoré tu sú zapracované. A myslím si aj to, že nové právomoci tohto parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy by mali byť už aj zapracované do vzťahov s EIB a parlamentom. Malo by sa tam odraziť to, že parlament má teraz vyššie postavenie, vyššie právomoci. Čo sa týka EIB, táto banka bola vytvorená tak, aby riadila finančné operácie mimo územia EÚ a aby podporovala EÚ v jej externej politike. Myslím si, že teraz, keď sa prijala Lisabonská zmluva, samozrejme, že s ťažkosťami, ako všetci vieme, ale už ukazujeme, e, že môže existovať aj koherentná externá politika, ktorú vykonáva EÚ. Toto treba, aby podporovala EIB. Takže v tomto kontexte si myslím, že tieto mnohé doplňujúce a pozmenujúce návrhy, teraz budem citovať váženého kolegu, kolegu tieto návrhy naozaj handicapujú konanie EIB. Napríklad 22, 23, 24, ktoré vymazávajú celé časti. Tieto vymazávky uvaľujú na EIB možnosť podporovať externú politiku EÚ, najmä v tých krajinách, ktoré požiadali o vstup do EÚ. Nesúhlasím ďalej ani s názorom, že EIB by nemala mať dostatočné finančné a ľudské zdroje na to, aby splnila nové požiadavky, ktoré sa na ňu kladú? A napokon je tu doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý vyníma Turecko zo zoznamu kandidátov. Neviem, či sme takej pozícii, aby sme mohli rozhodnúť o kvalitách Turecka ako kandidátskej krajiny, ale ak Turecko jednoducho je kandidátskou krajinou, tak asi by malo mať nárok na projekty Európskej investičnej banky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Čus. Áno, Roberto, pán Winkler mi veľmi pomohol, keď som chcel eh, vyjadriť eh, viac menej to čo som zamýšľal, ja viac menej súhlasím so stanoviskom mojho kolegu, že tento návrh, ktorý by chcel redefinovať eh, tie výsady Európskej investičnej banky a zamerať ich eh, len na jeden čistý a sterilný rámec bez eh, akýchkoľvek implikácií, prepojení s politikou rozvoja a spolupráce vzhľadom na rozšírenie EÚ a domnievam sa, že toto je veľmi diskutovateľné. A po druhé, som proti návrhu pozmejúceného návrhu 44, aby Turecko bolo tu na zozname kandidátskych krajín. Myslím, že to je krajina, s ktorou už Európska únia uzavrela dohodu. Ona už má kandidátsky štatút alebo štatút kandidátskej krajiny. Takže myslím, že by sme nemali sa teraz inak rozhodovať. Ďakujem. <laughs> Yeah, that was quite foreseeable, I suppose. Predpokladám, že všetky návrhy sú vyvážené, sú dobré a je tu mnoho pozitív princípe je naozaj dobré, že posilňujeme schopnosť EIB podporovať rozvojové ciele EÚ. Myslím si, že treba to brať z takéhoto pohľadu. Takisto aktivity lokálneho, súkromného sektora a ich príspevok k zmierňovaniu klimatických zmien. Aj toto by malo byť zmienené. Myslím si, že je dôležité aj to podporovať v rozvojové ciele EÚ. Sú tu však dva, dve veci, ktoré treba zdôrazniť. Úloha malých a stredných podnikov a boj proti nezamestnanosti. Sú to veci, ktoré treba, aby šli ruka v ruke. Ak chceme ďalej posilniť schopnosť EIB prispievať k dobrým veciam. Ďalšia vec, ktorá tiež má svoju vážnosť. Dúfam, že sme sa poučili zo súčasnej finančnej krízy a jedna z vecí, ktorú, ktorá nám bola lekciou, hádam, je aj to, aby sme dokázali ochrániť verejné financie v budúcnosti oveľa lepšie, ako tomu bolo predtým, by EIB nemalo vykonávať finančné operácie v takých destináciách, ktoré sa nazývajú daňové raje. Toto by sme mali ošetriť. A ďalší bod, posledný, je vyhodnocovanie schopnosti EIB a transparentnosti pôžičiek. Toto by sa malo rozhodne konať a celý systém by bol, mal byť čo najtransparentnejší. Možno ešte niečo k tomu, čo povedal pán Kutas. Čo sa týka legitimnosti mandátu v tejto snemovni, ja som to tak nemyslel. Myslel som to tak, že musíme posilniť legitímnosť rozhodnutí tejto snemovne, tak to bolo asi nedorozumenie. Ďakujem. Tie pripomienky častokrát z nášho kolegu Darmota sú veľmi zaujímavé, pretože to oživí túto našu diskusiu avšak e, niekedy je to dosť e, otravné, keď sa to hlavne zapracuje do textu. My sme tu mali tri správy dnes, ktoré idú tým smerom lepšieho zohľadnenia víziev v oblasti obchodu a takisto aj prepojenia s spoločnosťou a e, tuto je pravý opak. Európska investičná banka musí čeliť cieľom Európskej únie, musí cieliť environmentálnym otázkam, otázkam ľudských práv, takže toto je správa, ktorá ide proti tomu, čo my hlásame v oblasti posunutia sa vpred Európskej investičnej banky. My samozrejme sme proti týmto pozmejúcim návrhom a takisto aj e, proti návrhom komisie, pretože sa domnievam, že ten spôsob, ako je teraz spomenuté kritéria, nie sú dostatočné, keď sa pozrieme na Európsku investičnú banku, ktorá 9 miliard i financuje euro e, fosílne energie a e, jadrové energie je oveľa menej toho pre e, zelené paliva, ktoré sú výsledkom z európskeho konsensu. EIB sa bude čoraz viacej venovať otázke klímy my veľmi ostražito budeme sledovať, čo to vlastne bude znamenať, ako bude teda EIB financovať boj proti klimatickým zmenám. Už sme to viackrát povedali, že či ide o, zohľadnenie veľkých e, priehrad. Takže my by sme boli proti tomu. Vyjadri sa teraz komisia. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým ďakujeme spravodajcovi za návrh stanoviska. Vítame aj to, že sa text prejasnil, zjednodušil. Vítame aj požiadavku na zodpovednosť za transparentnosť. Ale sú tu isté obavy, ktoré už predrečníci spomenuli. Konkrétne kľúčový politický nástroj na podporu európskych externých politík je možné použiť tak, že sa budú financovať prioritné záležitosti a myslím si, že týmto sa zvyšuje príspevok EIB k aktivitám EÚ. Takisto zdieľame výhrady k vylúčeniu Turecka zo zoznamu. Takisto sa tam spomína Kaliningrad e, v zátvorke a v duchu návrhu komisie bolo, aby sa EIB podujala aj znižovať, zmierňovať dopady klimatických zmien a toto má byť istá politická úloha. A keď ste vy vylúčili, vymazali niektoré vety, tak sa tento zámer ako si oslabil. Pán Winkler e, eh, zapochyboval o niektorých veciach, ktoré sa vymazali z úvodných ustanovení, ktoré sa týkajú aktivít banky, lepšieho zdieľania garančných záležitostí a možností vykonávať inovatívnu činnosť. Toto všetko zvyšuje možnosť banky slúžiť v prospech prioritných projektov EÚ. A k tomu zvyšku ak ešte nejaké odborné vysvetlenie treba podať, sme k dispozícii. Samozrejme sú tu e, právne otázky, legálne otázky, ktoré súvisia s niektorými zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi, ale to je skôr vec na právne služby komisie. Máme tu zástupcu EIB. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ja neviem, či ma je počuť hovorí rečník. Ďakujem za slovo, ďakujem vám aj za návrhy, ktoré odzneli. Vo všeobecnosti sme spokojní so smerom, akým sa e, tento text vydal, aj s jeho prejasnením, zjednodušením. Dobre, že sa tu hovorí o riadnom finančnom hospodárení a počiarkuje sa, aj, že sa tu spomína boj proti daňovým rajom. Za to sme a sme pripravení konať tak. Nedávno sme si prijali vlastnú politiku zaobchádzania s daňovými rajmi. Sme pioniermi medzi medzinárodnými finančnými inštitúciami v tejto veci. Budeme stále posilňovať tento smer nášho vývoja. Niektorým iným veciam, ktoré sa tu spomenuli, napríklad zoznam krajín, ktoré by mohli žiadať o financovanie, je to otázka názoru Máme 5 nových krajín okrem týchto a mali by byť istým spôsobom zdôraznené, tak ako sa spomínalo vo vyhodnotení v polovici obdobia týkajúceho sa týchto krajín, že aj tieto krajiny vyčerpajú strop e, garančných záruk ešte pred daným rokom. Tak je, takže tam je veľmi obmedzený priestor na manevrovanie a financovanie pred vstupom. Najmä tie krajiny, ktoré ležia v Ázii, aj v stredomorskom priestore. V našej práci sa vyvíjame smerom k spolupráci s celoeurópskymi inštitúciami, komisiou a parlamentom. E, sme radi, že máme podporu aj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. E, sme radi, že sa zapájame do rozvojových politík. Ak by toto mala byť jedna oblasť, v ktorej e, parlament si želá, aby sme viacej pracovali, sme s tým spokojní. Ak nás požiadate, aby sme urobili ešte viac na podporu rozvojových cieľov EÚ, potom máme potrebné zdroje, aj fondy, špecifické fondy, ktoré na to slúžia. Myslím si, že sme ochotní a schopní urobiť to, čo sa od EIB žiada v oblasti rozvojových cieľov. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má opäť William Groff z Dartmouthu. Ďakujem veľmi stručne. Toto je výbor a myslím si, že vo výbore je dôležité nájsť tie oblasti, v ktorých sa zhodujeme a možno nie až tak tie nezhody. E, som rád, že sú isté veci, e, s ktorými súhlasím aj ja, aj pán e, aj, aj ostatní. To je nám oblasť malých a stredných podnikov, a potom e, tiež vítam poznámku pána Winklera e, k významu, k dôležitosti zdravého finančného riadenia. Ale tiež chcem povedať, že e, väčšinou politické ciele sú ako keby nastavené proti zdravému finančnému riadeniu. Je veľmi ťažké dosiahnuť súlad medzi tými dvoma, dvoma vecami politici samozrejme veľmi radi si kladú politické ciele, ale je ťažké mať politické ciele a zároveň dodržiavať princípy zdravého finančného riadenia. Takže on to som chcel poznamenať. E, samozrejme, e, e, musíme sa veľmi poučiť z finančnej krízy. Myslím si, že ľudia si z toho vyvodili aj rôzne závery, ale jasné je jedno, a to je to, že transparentnosť je potrebná na to, aby sme sa vyhli takejto situácii. A preto som veľmi rád, že mám podporu najmenej od jedného e, rečníka e, o tom, že teda EIB by mala byť plne transparentná. Tiež vítam pripomienku komisie o e, jasnosti a potom pánovi Žádovi by som chcel povedať, že Samozrejme, nie je to pre mňa prekvapenie, že od neho a od eh, jeho kolegov prídu nejaké pozmenujúce návrhy Eh, samozrejme by bolo veľmi ťažké eh, predložiť správu bez nejakých pozmeňujúcich návrhov. Dokonca by som bol až sklamaný, eh, keby som nedostal žiadne pozmeňujúce návrhy od pána Žado a od ostatných kolegov. Ale chcel by som sa veľmi poďakovať ľuďom, ktorí mi s týmto pomohli. Predovšetkým z EIB a teším sa na to, alebo očakávam potom výsledky, čo z toho prežije vlastne po hlasovaní. Ďakujem pekne, William. Gratulujem k tvojej prvej správe. Ďakujem všetkým za účasť na stretnutí. Takže 5. oktobra je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. A teraz by som chcel požiadať tých, ktorí e, sa nezúčastnia koordinátor, stretnutia koordinátorov, aby opustili túto miestnosť.